Chers collègues, euh, chers amis, je parle lentement au début pour euh, permettre. Kolegovia, na úvod budem hovoriť pomaly, aby tí z vás, ktorí ešte prichádzajú, si mohli pohodlne posadiť. Teší ma, že môžem otvoriť dnešné popoludné stretnutie, ktoré je veľmi dôležité Možno máte pocit, že tu nie je veľmi veľa ľudí, avšak sú tu dvaja najdôležitejší poslanci pre toto popoludne. Tí sú prítomní, avšak chcem ubezpe- vás ubezpečiť, že toto zasadnutie je vysielané aj na internete, čiže oveľa viac ľudí to sleduje mimo miestnosti ako v rámci miestnosti. Samozrejme vrátane aj našich kolegov, poslancov, ktorí to sledujú zo svojich kancelárií alebo odinakiaľ. Som rád, že vás tu môžem privítať. Dnes popoludne sa budeme venovať dvom témam, ktoré ako keby na prvý pohľad nemali spolu veľa dočinenia. Takže najprv to bude zaujímavé vypočutie o otázkach týkajúcich sa balíka o obrane, ktorý bol hlasovaný parlamentom pred 5 alebo 6 rokmi, možno to bolo aj 7 rokov, bolo to v roku 2009. No a potom popoludní, ku koncu popoludňa, budeme robiť tiež veľmi dôležitú prácu. Ten sa týka hodnotenia nákladov spojených s neexistenciou Schengenu. To je veľmi aktuálna otázka v dnešnej dobe. Takže k tej prvej časti dnešného popoludnia by som vám chcel trošku priblížiť ten problém. V roku 2009 boli vypracované dve smernice z balíčka pre obranu. Jeden sa týka verejného obstarávania a druhý podmienok prepravy výrobkov súvisiacich s obranou. Boli to dve smernice a Európska komisia musí vypracovať správu o implementácii týchto smerníc. No termín bol do konca júna, čiže je do konca júna, čiže naše vypočutie tohto popoludňa sa bude práve tejto otázke venovať. Čiže trošku si tým objasníme prácu, ktoré sa budeme venovať v nadchádzajúcich týždňoch. Samozrejme musíme eh, si položiť otázku, ktorú následne položíme aj komisii a musíme sa pozrieť, či bude alebo nebude nevyhnutné nastoliť eh, parlamentnú iniciatívu na základe revízia a hodnotenia týchto dvoch smerníc, ku ktorým dojde za niekoľko týždňov. Rovnako dôležité je pripomenúť si, že v roku 2015 komisia pod, podvýbor pardon, pre bezpečnosť a obranu ktorej predsednička je dnes medzi nami, vypracovala správu z vlastnej iniciatívy na túto tému. A angažoval sa do toho aj výbor INKO, pretože výbor INKO má výlučné kompetencie e, ku konkrétnym bodom smernice, pardon, teda smerníc, o ktorých som práve hovoril. Preto tu máme spravodajkyňu, pani Galpek. Som veľmi rád, že je medzi nami Takže toľko som chcel povedať na úvod. Sú tu aj zastupcovia komisie, je tu pani Šuman za komisiu. A možno na úvod dám slovo predsedničke podvýboru pre bezpečnosť a obranu, pani Fotige, nech sa páči. You, Ďakujem za slovo, predseda, kolegovia. Počúvala som anglické tlmočenie, a chcela by som poopraviť, ja som nebola spravodajkyňou správy z vlastnej iniciatívy. Bola to správa, ktorú ko, e, in, navrhli koordinátori CD a potom bola pripravená v CD. Dámy a páni, je zjavné, že pri hodnotení implementácie smerníc o obrane sme sa dotkli veľmi dôležitých, viditeľných a zároveň citlivých problémov. Musíme pochopiť, že v prvom rade e, výdavky na obranu predstavujú veľkú časť štátneho rozpočtu všetkých členských štátov EÚ. Vo väčšine prípadov ide o povinnosti vyplývajúce z členstva NATO, sú to dobrovoľné príspevky zo strany členských štátov určené na dosiahnutie Prahu minimálne 2 Toto sa snažíme docieliť. Zároveň však boli vypracované smernice v čase, ktorý okam- nasledoval okamžite po začiatku veľkej krízy. Čiže sme si teraz všetci vedomí, že sektor obrany a spolupráca v rámci jednotlivých sektorov zohľadňujúc eh, finančné prostriedky z rozpočtu, znamená v prvom rade naozaj reálnu šancu pre obnovu a na druhej strane Je to tiež dôležité pre bezpečnosť členských štátov EÚ. Preto potrebujeme zohľadniť oba faktory posúdiť vývoj udalostí v oboch sektoroch. Čiže v prvom rade sna- e, možnosť obnovy obrody po kríze, ale na druhej strane tiež dôležitosť bezpečnosti víziev, ktoré sú nové, ktorým teraz čelíme. Čiže znamená to, že sa musíme pozrieť aj do iných oblastí. Ja by som chcela hovoriť o situácii krajín z môjho regiónu. Po období komunizmu v našich krajinách ešte stále potrebujeme konsolidáciu sektoru obrany, aby sme boli schopní naplno prispievať a, benefi- a profitovať zo spoločných postupov v tomto sektore. Ďakujem pekne za pozornosť a tešíme sa na hodnotenie balíčka verejného obstarávania v oblasti obrany. Ďakujem, pani predsednička. Dám teraz slovo zástupkyni komisie, pani Šulman, ktorá je zástupkyňou riaditeľa na generálnom riaditeľstve Gro, ktorá taktiež, alebo teda, ktorá pracuje na tej správe, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Nech sa páči, majte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za pozvanie. Na úvod by som rada iba zopakovala to, čo sa povedalo, najmä pokiaľ ide o základ, zásadné e, bezpečnostné hrozby a, a hospodárskú krízu, tak Európa potrebuje si udržať dlhodobé hľadiska obranu súvisiacu s, teda priemysel súvisiaci s obranou. Avšak treba teda zhodnotiť smernice, ale to nie je jediné, je potrebné zhodnotiť priemyselný základ pre vývoj e, obranného priemyslu v, v Európe. Potrebujeme tento vnútorný trh v Európe a tieto nástroje, ktoré sme menovali, sú veľmi e, prepojené. Smernica o verejnom obstarávaní sa snaží dosiahnuť transparentné verejné obstarávanie prostredníctvom tendrom a taktiež chce e, dostať obávam členských štátov v oblasti smernice, t- e, e, bezpečnosti, to je veľmi dôležité. No a druhá smernica sa týka e, cezhraničnej spolupráce No a my sme sa tuto snažili konsolidovať našu prácu, aby sme boli efektívnejší. Ide tu o jednodušenie pravidel pri prenos, prevoze tovarov určených na obránu, Ide tu o nový zjednodušený systém licencií. Čiže namiesto toho, aby sa tieto prepravy hodnotili, zhodnocovali ex ante, viac by sa členské štáty mohli sústrediť na kontrolách ex post na základe týchto licencií. Naďalej budeme podporovať efektívne uplatňovanie oboch smerníc a určite sa k tomu ešte podrobne vrátime, keď bude vypracovaná správa. Európsky parlament e, taktiež má rovnaké ciele a sme vám ďační za stanoviska, ktoré ste viackrát vyhlásili nedávno toho 21. maja 2015 pri uznesení o bezpečnosti a obrane v Európe. My sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto oblasti. Veľmi stručne by som chcela uh, hovoriť o štatúte dvoch smerníc. Pr- prvá smernica o verejnom e, obstarávaní, ako ste už naznačili, pracujeme na hodnotení smernice, ktoré bude základom pre správu komisie pre parlament a radu neskôr tento rok tejto chvíli ešte skoro e, vyvodzovať závery o uplatňovaní smernice a o jej dopade, avšak máme predbežné údaje. A tieto predbežné údaje poukazujú na to, že dochádza k nárastu e, uplatňovania smernice, čo je pozitívne. Počet oznamení vydávaných ročne narastol na vyše 3000 v roku 2015 a v roku 2000, z roku 2011 až 2015 ich bolo dokopy 9 tisíc, čiže je to jasný naraz. Keď sa pozrieme na uh, hodnotu uh, kontraktov uzavretých na základe smernice, to tiež narastlo na vyše 19 tisíc miliónov v roku 2015 a za to celé obdobie to bolo vyše 200 miliónov. To sú opäť predbežné údaje, ktoré ešte musíme overiť. Druhá vec, ktorú veľmi podrobne sledujeme, sú tu indikátory, že mnoho dôležitých e, nákupov sa deje aj mimo rozsahu smernice, čiže my zosilňujeme komunikáciu s členskými štátmi, aby sme dosilili vyššiu mieru súladu. Pokúšame sa naozaj o prístup súvisiaci na spolupráci, chceme e, vypracovať usmernenia, finalizujeme prácu na e, spolupráci medzi jednotlivými vládami. No a podporujeme cieľ propagácie malých a stredných podnikov, ktoré by mali tiež prístup do dodavateľského reťazca v rámci verejného e, obstarávania. O tom tiež hovoril Európsky parlament v maji 2015. Pracujeme na tejto zvoležitej téme so špecifickou skupinou expertov, ktorú sme zostavili a ktorej sú zástupcovia členských štátov aj priemyslu. Očakávame, že budeme mať závery e, a výstupy z tejto skupiny na jeseň. Teraz ďalšia vec. E, vyhodnocujeme súčasne situáciu, ktorá bude vlastne základom pre Európsky parlament a Európsku radu. Neskôr v tomto roku už vieme, že e, tu máme diskusie s členskými štátmi a priemyselnými odvetviami, že tie nové nástroje, ktoré tu máme, neboli zapracované tak, ako sme to očakávali. To znamená, je tu ešte priestor, aby sa to zlepšilo. Vieme, že čo niektor- aké sú teda niektoré z tých hlavných problémov. V stručnosti môžeme povedať, že tá e, transferová licencia sa vydáva zo strany členských štátov, ale je to dosť pokiaľ ide o obsah e, odlišné, ale pokiaľ ide o tie podmienky, ktoré s tým súvisia. Je tu veľa fragmentácie a podniky musia dostať certifikát na to, aby tieto nové licencie dostali, ale pokiaľ im tieto firmy nedostanú nejakú pridanú hodnotu a nebude tu nejaké zjednodušenie situácie, tak nebudú považovať ten proces certifikácie za niečo, do čo by sa chceli pustiť. To znamená, nevyplatí sa im to Zatiaľ zhruba 40 podnikov v Európe sú certifikované a to je jednoducho úplne minimum. Čakali sme viac. Komisia zriadila aj pracovnú skupinu s členskými štátmi na výmenu overených postupov a aby sme sa zhovárali o harmonizácii tejto smernice. To sa takisto týka definície spoločného zoznamu necitlivých produktov a Skupina takisto sa venuje otázke, že ako môže certifikácia byť atraktívnejšia pre podniky. Dúfame, že tieto diskusie v takomto spoločnom prístupe nám vytvoria dôveru medzi členskými štátmi a prinesú konkrétne výsledky v tej chvíli, keď budeme prezentovať tú správu ohľadne implementácie smernice. Takže na záver by som povedala a myslím si, že to je takisto niečo, kde máme spoločný základ, vnútorný trh a jeho a aj obrana je veľmi dôležitá. Komisia neskôr tohto roku plánuje nový akčný plán a naše úsilie uberať sa smerom k efektívnej implementácii dvoch smerníc o obrane, to bude už súčasťou toho akčného plánu. Takisto si myslím, že tento akčný plán by mal ísť ďalej a viac než ďalej ako nejaké opatrenia základné a Potrebujeme väčšiu spoluprácu cezhraničného charakteru. Ďakujem. ďakujem pekne. Áno, zdieľame rovnaké ciele. To viete. Hovoril som si, že pokiaľ ide o túto smernicu a pokiaľ ide o súčasnú evaluáciu, ktorú robíte o implementácii, tak sú tu rôzne stupne a cítil som, že Predovšetkým, pokiaľ ide o tú smernicu o transfere, tak tam je ešte veľa práce pred nami a uvidíme, ako to bude vyzerať, keď sa práca završí. Takže ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť k prvému panelu. Ďakujem pekne všetkým panelistom, ktorí sú dnes tu medzi nami. Sú to experti. Prvý rečník sa bude vyjadrovať k smernici ohľadne bezpečnostného prístupu na trhu. Máme tu pána Tribusa, ktorý je profesorom práva a európskej politike na Birminghamskej univerzite a potom bude hovoriť pán Tony Martenberg, ktorý je poradcom hlavným fínskeho ministra obrany. Takže ja vám teraz odporúčam, aby ste zhruba v 8-9 minútach vyjadrili e, svoje úvodné slova. Pravdepodobne budete mať priesvitky. Už to dokonca začalo, takže trochu môžeme stlmiť svetlo v sále, aby sme lepšie videli, čo nám budete ukazovať. A nech sa páči, týmto vám dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Predtým, než začnem, by som sa chcel poďakovať parlamentu a výboru za pozvanie. Myslím, že som jediný akadémik tu v rámci tejto panelovej diskusie. Je to veľká príležitosť pre akéhokoľvek odborníka z akademickej sféry, aby sa vyjadril tu v parlamente. Predtým, než začnem hovoriť o svojej téme, to znamená, chcem sa pozrieť na to, či tento nástroj táto smernica je skutočne efektívna. Chcel by som si pripomenúť aj vám, že čo tento nástroj si kladie ako za cieľ. A hlavným cieľom je teda v podstate zabezpečiť bezpečnostné e, obranné sektory, aby tieto mali e, nástroj šitý na mieru, ktorý by im umožnil, aby bezpečnostné a obranné otázky, pre všetkým pokiaľ ide o národnú bezpečnosť, aby sa to bralo do úvahy, v rámci tohto nástroja, v rámci vnútorného trhu. A na to, aby to bolo možné, musí sa zacieliť na zníženie uplatnenia článka 346 zmluvy a tomu tak aj je, tým, že sa využíva smernica o verejnom sektore 3418, táto smernica to ustanovuje, kde potom sa uplatňujú jednotlivé interpretácie a takýmto spôsobom sa pripravil absolútne na mieru šitý nástroj, ktorý môže byť využitý v praxi bez toho, že by sa musel uplatniť článok 3, 4, 6. Takže robí, deje sa to prostredníctvom štyroch krokov, prostredníctvom limitácie, prostredníctvom flexibility, prostredníctvom popisu a prostredníctvom náhrady. Limitácia obsahuje predovšetkým to, že tu je dosť veľké množstvo dodatočných výnimiek, dodatočných porovnaní z 2004-2018. Tieto sú špecifické od vlády k vláde, pokiaľ je kolaboratívne projekty a tak ďalej. Takže miera aplikácie tejto smernice nie je až taká široká ako tá, v prípade smernice o verejnom sektore. A flexibilita, to je hlavný bod, to sa týka odklonu od toho otvoreného postupu k menej kompetitívnemu prístupu. To znamená, tá hlavná otázka je tá, že v podstate táto smernica v kontraste so smernicou o verejnom trhu umožňuje voľné užívanie eh, Takže tá otvorenosť sa týmto zvyšuje a týka sa to viacero prípadov ako v prípade tej smernice, s ktorou to porovnávame. A posledný ten prípad je substitúcia, to sa týka ťažkej otázky offsetov. Nemôžeme jednoducho hovoriť o tejto problematike bez toho, že by sme hovorili o tejto delikátnej záležitosti, pretože a tu chcem to zdôrazniť ešte raz a poviem to celkom na rovinu, práve preto, že offsety vlastne e, sa nedajú zlúčiť s myšlienkou interného pohybu, vnútorné, voľného pohybu v rámci jednotného vnútorného, to je to jednoducho je nezlučiteľné a ten ich efekt na fungovanie jednotného vnútorného trhu je veľmi signifikantný a negatívny. To znamená, čo táto smernica vlastne prináša? nerieši konkrétne offsety, možno múdro, ale ponúka niečo náhradné a to je režim subkontrahácie, to znamená, subdodávok. A teraz tu máme ešte ďalšiu smernicu, to je e, prísvitka, ktorá by sa možno dala zlepšiť. Máme tu veľmi dobre na vy, máme dobre nakreovaný tento nástroj a tie obmedzenia fungujú veľmi dobre vo viacerých ohľadoch a do istej miery tie prípady, kde by sa mohol uplatniť 3, 4, 6 článok v rámci tej predchádzajúcej smernice, tak tuto sú tie výnimky, ktoré som spomínala, to neznamená, že by tu bolo o, e, otvorené obstarávanie, pretože výnimky sú výnimky. Takže flexibilita najsilnejší bol tejto smernice, predovšetkým eh, voľné používanie. To je veľmi oceňované a v rámci tých, ktorí nakupujú, tak chcel by som povedať, že takto by to aj malo pokračovať. Popis. Tu vlastne ide o otázku bezpečnosti dodávok a bezpečnosti informácií. To je tam takisto ukotvené, je to tam konkrétne vymenované pokiaľ ide jednotlivé fázy procesu obstarávania, takže to je veľmi dobre urobené. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti informácií, čo je trochu problematické, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok. A pokiaľ ide o systém revízie, ktorý vlastne dodal do tejto smernice parlament, to nebolo v pôvodnom návrhu obsiahnuté, je takisto úspešným systémom, hoci tu mám informáciu že o prípadoch, kde sa to riešilo na súdoch a je to takisto niečo, kde sme zaznamenali úspech a táto, táto, tento princíp bol potom implementovaný vo všetkých členských štátoch a využíva sa vo väčšine z nich, hoci tu máme veľkú diverzitu. Sú tu rozdiely. Niektoré štáty to využívajú, ako keby to bolo fungovalo už celé roky, napríklad Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko. Pár príkladov a potom ešte niektoré štáty iné, ktoré nezverejnili ani jedno jediné vyhlásenie o zmluve, hoci to je už v platnosti od roku 2015, to znamená, môže to síce byť niekde v dokumentoch uvedené, v štatutárnych dokumentoch, ale nikoho to, nikto sa k tomu nedostal. Takže čo by sa dalo ešte zlepšiť? Myslím, že určitá miera osvety je potrebná, možno nejaké doda- dodatočné informácie, možno by sa niečo mohlo vypustiť, a možno by sa to mohlo celé trochu oživiť. Komisia, pokiaľ viem, pracuje na usmerneniach, pokiaľ ide o objasnenie niektorých tých exkluzí. To je otázka, ktorá sa týka prístupu vlád k týmto problémom, ako k tomu prístupia. To vždy závisí od toho, takže v tejto oblasti to musí byť ešte objasnené, ale zdá sa, že to dobre prebieha. A pokiaľ ide o ten osobný rozmer, tak otázka je, že či môže táto smernica mať nejaký osoch z toho vlastného dodatku, ktorý má. Čo, čo tu máme teraz, tam je také skôr také prierezové, prierezové a môže to byť trochu zmetočné. Pokiaľ ide o tie postupy, musím povedať, že to je dobre rozpracované, hoci si nemyslím, prečo vlastne potrebujete takýto kompetitívny dialog, keď vlastne už umožňujete voľné využívanie toho postupu otvoreného bez, že, bez toho, že by tam bol informácia vopred. Áno, môže to fungovať ako určité usmernenie, hoci tie krajiny, a veľmi málo teda krajín, využíva takýto kompetitívny dialog v eh, občianskom prostredí, eh, ale predsa len majú skúsenosť, uvediem napríklad Spojené kráľovstvo, ale aj Francúzsko. Takže možno tento kompetitívny dialog by mohol byť vypustený nakoľko teda e, ten postup druhý, ktorý ako alternatíva už je umožnený. To, ten otvorený postup nebol začlenený do tohoto postupu, pretože sú tu nákupy v oblasti obrany, kde sa využíva napríklad niektoré práce na údržbu a možno by to tam malo byť začlenené nie na silu, ale možno toto, tento otvorený postup by mohol byť umožnený. Ja sa niekedy zamýšľam, že prečo to tam nebolo začlenené, prečo by sme nemohli dať väčšiu voľbu, väčšiu flexibilitu, keď už teda flexibilita je taká dôležitá. A ešte jedna vec, ktorá vlastne sa bytostne týka aj ďalšej témy, pokiaľ ide o smernicu ICT, bezpečnosť dodávok v tejto smernici je veľmi dôležitá a ja si myslím, že tam, kde vlastne ten nákup, tým nákupcom je napríklad ministerstvo obrany iného štátu, prečo vlastne toto musí byť vôbec predmetom nejakej licencie? Prečo napríklad aj ministri obrany, ministerstva obrany 28 členských štátov môže sa im dôverovať? Vlastne už je to ukotvené v smernici. Mohlo by sa, mohli by sa vyčleniť ministerstva obrany v plnej miere, keď už tu vlastne hovoríme o nich ako o nákupcoch, Takže mohli by sme mať tú absolútnu liberalizáciu v tejto oblasti. Je to možné už v rámci tej smernice, tak ako ju máme. A možno to asi ani nevyžaduje nejakú ďalšiu zmenu tej smernice, pretože to závisí od toho uplatnenia, implementácie, ale možno, že to je taká vstupná informácia. Pokiaľ ide o offsety, pokiaľ ide o tie subdodávky, sú komplikované. Málo kto ich využíva. A ušak? týmito slovami e, uzavriem svoje úvahy. V roku 2016 mysleli sme si, že všetci už e, majú za sebou transpozíciu od roku 2011, lenže transpozícia meškala. Takže nie sme tak ďaleko, ako by sme boli bývali chceli byť. Dajte tomu teda viac času. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, monsieur Tribus, c'était tout à fait... Ďakujeme, bolo to naozaj plné na vášne. Je dôležité, aby smernica bola viac ušitá na mieru, pretože i obrana je tak e, poňatá. Očividne je tu otázka rozdielov v transpozícii. O tom hovorila pani Fatiga. A k tomu sa ešte vrátime. Teraz druhý rečník. Pán Nordberg, vy ste tak trochu z druhej strany barikády. Vy ste klientom, užívateľom tejto smernice, na jednej strane organizátor, ale vzhľadom na to, že ste z krajiny, kde sa konfrontujete s praktickými otázkami tejto smernice, tak aj z tejto strany dám vám slovo. Ďakujem, dámy a páni. Ďakujem za možnosť prísť a pohovoriť i za možnosť prezentovať pohľady menšej krajiny, z perspektívy menšej krajiny. Túto možnosť využijem na to, aby som vám povedal so pár slov o Fínsku a našom systéme, aby ste si predstavili, aké je pozadie, a ako fungujeme my ako krajina a ako sme, fungujeme ako nákupca. My sme není e, vojensky asociovaní. Vidíte, kde sa nachádzame na mape. Máme dlhú hranicu pozemnou s Ruskom. Máme stále e, brannú povinnosť. 6 e, mesiacov až rok je povinná vojenská služba. Osobitný význam pripisujeme e, bezpečnosti dotávok, hlavne kvôli našej geografickej pozícii, politickému systému, neasociovanej krajiny. Náš obranný rozpočet ročne je 2,5 miliard eur. Z týchto prostriedkov do obranného zariadenia investujeme asi 600 miliónov eur. Ročne sa tá, každoročne sa táto suma mení. Máme obranný priemysel, malé a stredné podniky dominujú. Čo pre nás je dôležité, je, že pre nás je to integrálna súčasť našej obrany. ...40-60% u nás je na export. Vzhľadom na to, že náš trh nie je masívny, tak e, musíme pozerať na svoje hranice. Náš pohľad na európsky obranný trh a 5 rokov skúsenosti nám ukazuje, že momentálne je tu preferencia silná pre domáci národný nákup, dodávateľský reťazec je e, pozdĺž národných línií nedostatok stále nadnárodnej spolupráce. Našim cieľom, vzhľadom na to, že sme malá členská krajina, tzv. kupujúca krajina, vzhľadom na náš obmedzený priemyselný potenciál, nemôžeme si všetko to, čo potrebujeme e, nakúpiť, musíme ísť do tretich krajín, aby sme činili naše nákupy. A čo hľadáme? Poprvé, hľadáme e, zariadenia presne uspôsobené na naše jednotky, aby toto, tie, toto vybavenie e, vyhovovalo domácim misiám na obranu, ale i, národnej, e, ale i v medzinárodných, pri medzinárodných operáciách. Pre vládu, pre nákupcu hľadáme čo? Samozrejme dobré ceny, za finančnej krízy a úspor sme museli samozrejme rozpočty škrtať. Fínska e, e, vláda samozrejme očakáva, aby ministerstvo obrany získavalo za svoje peniaze najlepšie produkty. A pokiaľ ide o priemysel, o čo sa usilujeme, čo je našim cieľom, aby sme mali naozaj konkurenčnú schopnú priemyselnú bázu v celej Európe. A to znamená, my považujeme obranný priemysel ako priemysel nie hociaký, avšak ako priemysel, ktorý má brániť naše konkrétne bezpečnostné záujmy. Považujeme, vychádzame teda z toho, že s tými nástrojmi, že tie nástroje sú súčasťou vnútorného trhu avšak majú osobitné prvky, ktoré treba zohľadniť, keď sa zamýšľame nad e, hodnotením a uvažujeme o zmenách v smernici alebo keď chceme e, nové politiky. Ako by sa to malo udiať? Nuž tak, poprvé si myslíme, že čo nám momentálne chýba, je pochopiť problémy. Máme veľkých výrobcov a potom menšie krajiny, ktoré sú klientami, ktoré tiež majú svoj priemysel. Nepozeráme sa z očí v oči do, do, na problém, Tu sú možné riešenia. Komisia je tu dôležitý hráč i ďalšie inštitúcie. Po druhé, čo je potrebné, je vytvoriť e, stimuly pre trh, kde bude viac cezhraničnej spolupráce. Keď vytvárame stimuly, treba mať na pamäti, že je to konkrétny trh, Súčasne však musíme vytvoriť prostredie, kde pre veľkých spotrebiteľov bude incentíva, stimul vytvárať si svoje súdodávateľské reťazce v Európe. Musíme tiež odstraňovať bariéry, tie, ktoré momentálne existujú, na cezhraničnú spoluprácu medzi členskými krajinami, ale dokonca i medzi priemyslom. Potrebujeme dodávateľské reťazce, ktoré, kde budú zástupcovia z veľkých i malých krajín, aby sme mali čo najinovatívnejší potenciál v európskom obranom sektore. Ďakujem. Ďakujeme, pán Nordberg. Často ste opakovali, že, vychádza, že ste z krajiny, ktorú považujete za e, malú ale presvedčili ste nás, že i v krajine, ktorá možno nepatrí k najväčším v Únii, obrava je, obrana je veľkým, e, veľkým trhom. Pripomenuli ste nám, že ste vlastne ešte v tej logike integrácie súhlasíme e, s vašou poslednou priesvitkou, tie tri charakteristiky, ktoré ste vyzdvihli, to sú tie ciele, ktoré my e, zdieľame. Tiež ste nám boli povedali, že e, vaša krajina sa len rozbieha v tomto procese. Možno je na čase dať slovo pani Galbel z našej spravodajkyni v výbore IMKO, aby reagovala na tie dva e, odznejúšie príspevky. Először is e, engedjék meg, kedves kollégáim is. Ďakujem v prvom rade kolegovia a drahí hostia, e, ďakujem za tieto dve vynikajúce prezentácie k tejto téme. Plne súhlasím s rečníkmi. Všetci kolegovia súhlasia, že je to veľmi osobitý trh. Tradičný prístup na tomto trhu e, nefunguje a plne súhlasíme s tým, že by sme chceli dosiahnuť to, aby európsky trh bol trhom konkurencieschopným. Teší ma, že e, táto smernica e, je úspešná v svojej implementácii, hoc i súhlasím s tým, že toto je krok e, prielomový, ale cesta pred nami je ešte dlhá. Vieme, že trh je to rozdrobený. E, uvedomujeme si však aj to, že by nemal byť celkovo regulovaný. Súhlasím s rečníkmi v tom, že by sme mali vytvoriť praktické pravidlá, ktoré vytvoria možnosť slobodnej voľby pre verejné obstarávanie, otvorené vyjednané postupy, ktoré sú dobrým krokom vpred účastníkov trhu by sme mali nechať e, slobodných v ich voľbe. Nebali by sme ten trh prehnane regulovať. Súčasne je nevyhnutné, aby vnútorný trh bol bez prekážok. Alebo minimálne by sme mali príjmať e, kľúčové kroky, aby sme tieto prekážky znižovali. Keď som formulovala túto správu, e, vyvstali dôležité otázky, boli tu e, vášnivé rozpravy na túto tému. Pán profesor hovoril o tejto téme, ale len v náznaku, a to je tá otázka offsetov. Máme podobný prístup. Vytvorili sme však e, E, sformovali sme takú teóriu, kde hovoríme skôr o prekážke pre dovršenie trhu a mali by sme e, hľadať spôsob, ako ich odstrániť. Po revízii v blízkej budúcnosti by sme sa mali snažiť dosiahnuť, že je to trh zjednotený, ako povedal pán e, Norbert, Malé e, e, a veľké členské krajiny majú politiky, ktoré majú byť primerané. Ak to má byť e, spoločná politika, súčasne by mali byť politiky uspôsobené príslušným krajinám. Tu treba urobiť príslušné kroky. Ja verím v stimuli, nie sankcie, toto bolo tiež zahrnuté v našej správe. Mali by sme vytvoriť tieto povzbudivé, povzbudzujúce faktory. Chcem vám e, jednotlivým ročníkom poďakovať. Pre našu budúcu správu je to e, hodnotný vklad. Ďakujeme pekne. Pridal sa k nám i pán Šváb, koordinátor za EPP. Máš snáď otázku alebo e, reakciu, Andreas? Ja, merci beaucoup, e, e, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že dnes po obede opäť máme príležitosť hovoriť o takej dôležitej téme pre vnútorný trh. Pán predseda, ja využijem vašu poznámku na to, aby som mohol odborníkom, ktorí tu prednášali, mohol jasne naznačiť, že my ako Európsky parlament opakovane hovoríme, že príliš zvorazňujú záležitosti národnej bezpečnosti naproti záležitostiam, ktoré sú dôležité pre vnútorný trh. Prečo to hovorím? Pred pár týždňami sme prijali smernicu NIS, ktorá sa týka bezpečnosti sieti a veľmi dlho nám trvalo, keď sme sa dopracovali e, k, k dohode s členskými štátmi. Isté, národná bezpečnosť je dôležitá, je to ich hlavná ústredná úloha, avšak kontext je globálny a práve v oblasti cezhraničného zabezpečenia digitálnych služieb, tak práve tam sa tie národné bezpečnosti musia prepájať, aby sme niektoré veci robili spolu. A žiaľ Bohu, predstavuje to aj prezentácia, ešte nie sme dosť ďaleko v oblasti obranných projektov, pardon, produktov. Výbor IMCO je vždy názoru, že článok 296 zmluvy o fungovaní Európskej únie je základom pre spoluprácu a nemožno ho zneužívať na to, aby sa aspekty národnej bezpečnosti príliš zdôrazňovali. aby sa na nich nazeralo práve iba z hľadiska národnej bezpečnosti. Ďakujem. Chcel by som požiadať eh, rečníkov, či by mohli pripomienkovať eh, prejav aj svojho kolegu a potom aj, či by mohli odpovedať na otázky z pléna. Pán Tribus, ďakujem. Prvá pripomienka sa týka toho prvého prejavu a myslím si, že skôr než sankcie by sme mali používať stimuly Smernica skôr ide smerom sankcií. Avšak ten tlak nebude pochádzať iba z komisie, ktorá bude využívať nástroje na presadzovanie práva na to, aby členské štáty e, splňali smernicu, ale reálny tlak dojde z národných súdnych dvorov. Tam bude oveľa väčší tlak, keď ľudia, ktorí pracovali na základe smernice, budú od e, štátu požadovať e, platby, aby ich napríklad odškodnil. To je podľa mňa dôležité. No a po druhé, naozaj som rád, že to niekto povedal, pretože sa to nehovorí dostatočne prílišné zdôrazňovanie otázky národnej bezpečnosti. Je to veľmi dôležité, ale je to argument proti vnútornému trhu. A naozaj je dobré, že sa to uvádza aj v zmluve, aj v smernici. Vždy je tu trošku nebezpečie zneužívania. A tu sa hovorí, že ide o národnú bezpečnosť, pritom to vôbec nie je národná bezpečnosť. Skôr ide o to, že nechcem, nezvládol som dobre to verejné osprávanie, alebo nechcem ten kontrakt dať nikomu vonku. Ďakujem, pán Norberg. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel vyjadriť k pripomienke týkajúcej sa potreby vyššej miery spolupráce s účelom e, brániť naše záujmy národnej bezpečnosti. Myslím si, že, možno, že je možné toto riešiť spoločne. Tieto otázky sa navzájom nevylučujú. Takže z hľadiska vlády vždy existujú v oblasti obrany špecifické oblasti, ktoré sú jadrom našej obrany. V každej krajine sa to líši a tie naozaj sa sústredujú ve vnútri štátu. Avšak je tu naozaj veľmi veľa ďalších oblastí, ktoré do tohto nespadajú a práve tam by sme mali schopní dosiahnuť vyššiu mieru spolupráce medzi vládami, priemyslom. Uvediem príklad. Pred pár rokmi Fínsko zháňalo tanky, potrebovali sme ich viac. No a mali sme možnosť buď aktualizovať našu aktuálnu flotilu, teda vylepšiť, alebo ísť na trh kúpiť si nové, alebo tretia možnosť bola, že sme mali možnosť si nakúpiť nadbytočné vybavenie od inej vlády a to bola najlepšia kvalita za cenu. Dostali sme to, čo sme potrebovali. Tá vláda, ktorá to mala navyše, sa toho dokázala zbaviť a dostať sa to peniaze. Bola to transakcia, ktorá sa odhrávala mimo rozsahu e, smernice o obrane. A to z toho dôvodu, že spolupráca takáto medzivládna v oblasti obchodu je vylúčená avšak umožňuje to spoluprácu medzi členskými štátmi, čo je podľa mňa dôležité. Takže áno, vždy existujú a budú existovať zásadné bezpečnostné záujmy, ale pokiaľ e, to nie je tá zásadná oblasť, tak je tu plno priestoru na spoluprácu a na zlepšenie toho, ako v tejto chvíli funguje náš trh. Ďakujem. Ďakujem, pán Norberg, to je takmer zábavné, čo hovoríte, nie len zaujímavé. Pred pár hodinami sme hovorili o aspektoch týkajúcich sa obehového hospodárstva a vy hovoríte o nadbytku, čo by mohol byť spôsob dobre spravovať spoluprácu medzi štátmi a, a spôsob hospodárskej optimalizácie. Je veľmi zaujímavé a dôležité. Je tu nová téma zdieľaného hospodárstva a súvisí to, ako vidíme, aj s obranou. Potom tu znela otázka o sankciách. Vieme sa rozhodnúť, že budeme ovalovať sankcie, avšak ťažšie je potom ich uplatňovať. Tie sankcie môžu udelovať súdy, občas to môže mať pozitívny výstup, ale občas to môže ľudí, ktorí pri verejnom obstarávaní rozhodujú, ich to môže prinútiť, aby príjmali nesprávne rozhodnutia. A my si nemôžeme dovoliť, aby sme tak strategické oblasti, ako je obrana, e, dospievali k zlým riešeniam. Máte pravdu, že na to upozorňujete. Navrhujem, aby sme hneď prešli na druhé kolo diskusie. Tentokrát ide smernicu o transferoch. Máme tu dvoch expertov. Je to pán Thierry Carlie, riaditeľ národná, medzinárodnej, pre medzinárodné strategické technologické záležitosti na SGDSN a to je e, ministerstvo obrany vo Francúzsku a potom je tu pán Šilvers, ktorý má na starosti exportnú kontrolnú politiku v Rolls-Royce. Pán Karlie, ďakujem za slovo. Pokúsim sa povedať, aká, ako vo Francúzsku uplatňujeme smernicu a ako pracujeme s ďalšími členskými štátmi a s komisiou, aby sme videli, ako lepšie používať nástroje tejto smernice a ako môžeme pokračovať v jej lepšej implementácii, aby sme dosielili lepšiu mieru implementácie na úrovni členských štátov. Už od začiatku sme vo Francúzsku zvažovali, že táto smernica je naozaj základným kameňom, ktorý by mal viesť k lepšej konsolidácii európskeho priemyslu v oblasti obrany tento priemysel by mal byť vďaka tomu konkurencieschopnejší, pretože tu ide o zjednodušenie presunov v rámci EÚ, čiže optimalizovať dodavateľský reťazec, dodavateľov obrany, ktoré, tí dodavateľe sú teraz stále viac a viac nadnárodní, čiže aj pre nás, aj pre nich ide o to, aby sme odstranili isté e, bariéry, ktoré do roku 2009 ešte existovali a ktoré na našich e, priemyselníkov tlačili Existovali tu e, obmedzenia v oblasti nariadení a preto oni nemohli dodávať do iných európskych štátov, čo je veľmi dôležitá záležitosť, ktorá prispieje k na rozvoju nášho o, obranného priemyslu. Smernica o medzi komunitnom presune túto situáciu zlepší. Vo Francúzsku sme robili dve veci na jednej strane sme implementovali kompletne túto smernicu už z roku 2012, pretože samozrejme ju bolo treba zapracovať do našich vnútroštátnych predpisov a využili sme to zároveň na to, aby sme reformovali náš systém kontroly exportu zbraní na národnom eh, základe. Nemuseli sme to robiť zároveň so smernicou, ale zdala sa nám, že sme jednoducho mohli zosúľadiť obidve tieto práce a teraz sme zároveň robili hĺbkovú reformu systému. Predtým sme mali systém predbežnej dohody a obschválenia exportu a ten systém sme zjednodušili tým, že sme zaviedli systém tzv. jednotnej licencie, ktorá našim výrobcom umožnila e, získavať zjednodušeným postupom zo administratívneho hľadiska osvedčenia. Potom sme zverejnili asi, alebo teraz sme desiatku licencií a 10 eh, francúzských výrobcov získalo certifikát z tých 48, o ktorých hovorila eh, komisia. Tie certifikáty umožňujú aby sa firma, bez toho, aby musela za každým žiadať o licenciu, čiže je to všeobecná licencia, aby si vedela e, získať e, veľkú mieru technickej výbavy od iných subdodávateľov v iných európskych štátoch, ktorí nemusia e, robiť rovnaký postup, môžu a potom na základe tejto licencie certifikovanej firme exportovať bez nejakých ďalších obmedzení. Už sa to tu hovorilo. Ale čo môžeme povedať po prvom období uplatnenia smernice, že tá situácia nie je všade rovnaká, v členských štátoch sa to líši. No, no, smernica nám umožňuje využívať všetky potrebné nástroje, sú veľmi účinné, avšak v tejto chvíli sa nedostatočne využívajú, pretože ešte nám chýba harmonizácia medzi členskými štátmi čo je jednoduché vysvetliť, pretože členské štáty nemohli e, implementovať smernicu rovnako rýchlo, či ju transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov rovnako rýchlo, takže tam je ten dôvod. Keď sme hovorili o odstraňovaní bariér, tak sme trošku, by som povedal, na pol ceste. A čo sme sa snažili? Pracovať v prvom rade s členskými štátmi rámcovej dohody, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Španielsko, Švédsko. aby sme tu pracovali na oblastiach, na ktorých budeme pracovať aj naďalej s komisiou a 20 ostatnými členskými štátmi. Je to metóda, ktorá funguje pomerne dobre. Takže toto sme urobili v januári 2015 v rámci prvej etapy, ako už povedala komisia Jedna z prvých vecí je, že ide o posilnenie používania takýchto licencií a tým, že sa bude harmonizovať ich obsah medzi jednotlivými členskými štátmi. Čiže sme vypracovali niekoľko návrhov, vytvorili sa dve licencie, jedna e, strelné zbranie, či ozbrojené sily a druhá pre certifikované firmy pretože sme videli, že certifikované voľníky sú jedným z najdôležitejších nástrojov smernice. Potom sme e, si uvedomili, že je potrebné, aby členské štáty mohli transparentnejšie, s väčšou mierou dôverov, dôvery medzi sebou komunikovať, aby harmonizovali tento zoznam a aby aj tie nástroje, ktoré sme sa umožňujú, boli atraktívnejšie, najmä tie licencie a osvedčenia. A ešte posledný prvok, a prepašte, ak bude trošku technickejší, ale ide o to, že naši priemyselníci potrebujú metódu, ktorá im umožní jednoduchšie zaradiť niečo, keď som napríklad z armáde a začnem diskovať nejaké technológie, tak potrebujem vedieť, či sú tieto vytvorené pre armádne použitie, alebo či je patrične adaptované. Podľa nás bolo preto dôležité pokročiť aj v oblasti, to, čo nazývame speš, speciálny dizajn pre armádne použitie. Euh, Takže od začiatku januára roku 2015 sme sa venovali tejto analýze v spolupráci s 88 členskými štátmi. Komisia odviedla veľmi dobrú prácu na to, aby sa táto analýza mohla realizovať. Mali sme 9 ateliérov od januára, to znamená, sme skutočne radi a ďakujeme za tú prácu, ktorá bola odvedená. A vlastne v tej prvej etape nám to umožnilo, myslím, že to je dobrý výsledok, ktorý sme tu nemali počas celého roka. Podarilo sa nám harmonizovať zoznam materiálov, ktoré sú teraz bežné vo všetky, spoločné pre všetky krajiny členské. To nám to chýbalo, to znamená pre tie dve všeobecné licencie, a to je podľa mňa veľmi dôležitý pokrok. A druhý aspekt, kde musíme pracovať ešte ďalej, a členské štáty predložili nedávno nejaké konkrétne návrhy, na ktorých momentálne pracujeme s komisiou. Takže ide tu o to, aby sme sa venovali tým podmienkam reexportácie za hranice Európskej únie. Nestačí iba harmonizovať a zjednodušovať obeh tovarov v rámci Európskej únie. Musíme jednoducho sa pozrieť na to, aby sa to mohlo potom exportovať aj do tretich krajín. Takže aj tu sú určité rozdiely, pokiaľ ide o postupy v jednotlivých krajinách. A ide vlastne o túto prácu, kde sa v spolupráci s členskými štátmi a s komisiou snažíme nájsť riešenie. No a potrebujeme zoznam spoločného vybavenia pre certifikované podniky a pre ozbrojené zložky. To znamená, harmonizujeme tie podmienky exportu a chceme vytvoriť to, čo by sme mohli nazvať takým bielým zoznamom krajinám, dôverným krajinám za hranicami Európskej únie, do ktorých by sa mohli exportovať takéto druhy tovarov, ktoré vlastne sú súčasťou takéto všeobecnej licencie. A potom ten druhý aspekt je pokračovať v našej práci, na tom našom koncepte, koncepte špecificky nadizajnované pre vojenské účely, to znamená, je tam metodológia, ktorá by bola aplikovateľná zo strany priemyselníkov a v tejto domene vlastne máme takisto výmenu s, členský, so Spojenými štátmi americkými, ktoré vlastne vo svojej metóde kontroly postupujú rovnako alebo podobne. Nemôžeme sa však miliť. Všetky postupy, ktoré robia Spojené štáty americké, pokiaľ ide o reforma, oni chcú vlastne zvýšiť konkurencieschopnosť svojho priemyselného odvetvia. A posledná vec, na ktorej pracujeme, je zlepšenie atraktívnosti certifikácie pre naše podniky. Naše podniky častokrát, ako tomu vlastne bolo, ako to povedala aj komisia, považujú, že ten proces certifikácie je príliš drahý, dlhý a sú tu obmedzenia, prekážky administratívne, sa to porovná s tými výhodami, ktoré by to mohlo priniesť, takže hľadáme aj tu riešenia. A na záver by som povedala nasledovne. Vidíte, že berieme do úvahy, že nástroje, e, ktoré boli vytvorené, vlastne idú v ruka v ruke s našim úmy, s našim zámerom, a jediná vec, ktorá tu ešte stále chýba, je totálna harmonizácia medzi členskými štátmi a lepšie využívanie, ktoré by sa dalo urobiť vo vzťahu k týmto nástrojom. Takže zaznamenali sme relatívne veľký pokrok za posledné dva roky v rámci Európskej únie, ale predsa len ešte pred nami dosť práce a myslíme si, že hneď ako budeme mať e, tieto zmeny, budeme môcť skutočne využívať celý potenciál pozitív, ktoré prináša táto smernica. Myslíme si, že Rada obrany ktorá z júni roku 2014 je takisto konkrétny krok, ktorý súvisí s vypracovaním tohoto akčného plánu a to nám umožní využívať všetky a zdôrazňovať všetky tie výhody, ktoré prináša smernica. Ďakujem. Ďakujeme pekne, vážený pán Karie. Chcel by som povedať, že bez nejakých okolkov sa môže zhostiť slova ďalší rečník. Vy ste hovorili o téme priemernej otvorenosti zo strany členských štátov, ale myslím si, že Rolls Royce je veľmi veľká firma a neboli to zatiaľ reakcie, pokiaľ ide o veľkosť podnikov, takže teraz hneď dostane slovo pán Spelcer Shivers. Ďakujem pekne, dobre popoludnie. Ja reprezentujem asociáciu AD, ASD dnes popoludnia. I'd like to look at four areas. Chcel by som sa pozrieť na štyri oblasti. Implementácia, slabiny, pozitívny vývin a čo by sa dalo zlepšiť. Hmm. Pozrime sa najprv na tú implementáciu. Myslím, že treba povedať, že pokrok je pomalý, ale sú tu viaceré dôvody, prečo je tomu tak. Preto smernicou viaceré členské štáty sa pozerali na staré transfery na základe postupu prípadu k prípadu. Vydávali sa vlastne licencie za jednotlivé transfery. Nevyužívali sa iné transfery, tzv. globálne a všeobecné licencie, ktoré umožňuje viaceré transfery. A robilo sa to vlastne opakovane. Takže trvalo im zhruba určitý čas, pokým si zvykli využívať tieto všeobecné licencie. Takisto to nedostatok osvety a informácií, čo je hlavným faktorom, prečo vlastne tie výhody, ktoré ponúka smernica, sa nedostavili. Väčšina členských štátov zverejnila legislatívu, iba niektoré zverejnili aj usmernenia a v podstate začali dialog s priemyselnou sférou. Tá schéma 35 krajín bola hlavná inovatívna časť tejto smernice a bolo to vlastne uvedené ako opatrenie, ktoré má vzbudiť určitú, určitý entuziasmus. pretože samozrejme štáty očakávali, že budú mať konkrétne záruky. A na to potrebujeme systém, ktorý by umožnil nakupovanie alebo dodržiavanie takýchto ustanovení. Iba málo štátov sa snažilo vyhodnotiť jednotlivé programy, a, ktoré boli základom pre úspech alebo vyhodnotenie týchto produkt, projektov. Preto väčšina členských štátov potrebovala rozvinúť vyhodnocovacie systémy, ktoré takisto si vyžadovali určitý čas. A pok- v rámci tejto sekcie vidíme, že hlavným problémom, pokiaľ ide o túto smernicu, je všeobecný nedostatok viditeľnosti, pokiaľ ide tie všeobecné transferové licencie, ktoré sú k dispozícii v iných členských štátov. Pokiaľ ide o zavedenie všeobecnej takéto licencie ehm, a zapracovanie e, týchto informácií do databázy by bolo krokom dopredu, zatiaľ tomu tak nie je. Tie licencie, ktoré boli zatiaľ vydané, čo sú čo do počtu veľmi málo, e, relatívne málo a to je negatívny faktor. Like to... Pokiaľ ide o tie slabiny, tak by som chcel zdôrazniť pár informácií. Poprvé, tie transfery v rámci Európskej únie e, sú veľmi dôležité. Z pohľadu priemyselnej sféry sa musíme pozrieť aj pod povrch za hranice európskej krajiny a pozrieť sa na transferové režimy v, v širšom medzinárodnom kontexte. Preto tieto transferové kontrolné systémy musia byť považované a zvážené aj s exportnými systémami a to je takisto, pretože to sú naši partnery obchodní. Myslíme si, že členské štáty musia spolupracovať s Európskou komisiou a parlamentom na to, aby zabezpečili, že v ich kompetenciách nastanú reformy tejto smernice aby tieto priniesli e, taký robustný systém, ktorý bude v plnej miere brať do úvahy medzinárodné záväzky a povinnosti a bude sa dať e, realizovať v každodennej práci. Sú niektoré členské štáty, ktoré kladú veľký dôraz na obmedzenia, pokiaľ ide o reexport A po tretie, certifikačný proces e, bol určitým bremenom pre podniky a pre úrady, ktoré museli hodnotiť, či jednotlivé firmy plnia podmienky. Takisto je tu pocit, že tento vyhodnocovací proces sa líši v porovnaní jednotlivých štátov. Zatiaľ tu nemáme žiadny stimul pre podnik, aby sa uchádzala o takúto certifikáciu, ak tu nie je žiadna viditeľnosť týchto všeobecných licencií pre iné členské štáty, kde vlastne tá dodávka je umiestnená. Ak tieto dodávky v iných členských štátoch, eh, ak sú tu určité omeškania alebo problémy, pokiaľ ide o to, že tá licencia sa týka iba pola pôsobnosti pre jeden štát, tak ich to malá, eh, malý stimul pre tie podniky, aby sa uchádzali Takisto sú tu odlišné interpretácie, pokiaľ ide o to, že a čo si takýto transfer vyžaduje. To je takisto určitá súčasť toho, čo môže e, spôsobovať takéto omeškania, ale toto ešte rozvediem neskôr. Pokiaľ ide o pozitívne body, členské štáty sa odklonili od závislosti od tých individuálnych licencií tie všeobecné licencie vlastne e, znížili to bremeno na žiadosti a zavedenie všeobecných licencií viedlo takisto k tomu, že sa treba pozrieť na definíciu toho, čo sú citlivé a čo sú menej citlivé položky. Máme tu takisto podmienky, ktoré musia byť spájané s jednotlivými druhmi transferu. Pokiaľ ide o certifikované schémy, tak tu zohráva takisto úlohu aj systém kontroly z Európskej únie. Vyžaduje si to partnerský dialog v rámci, v rámci priemyselného odvetvia. A v neposlednom rade by som sa chcel sústrediť na niektoré zlepšenia, ktoré by sa dali dosiahnuť prvom rade si myslíme, že transfery v rámci Európy by nemali byť podmetom licencií a ustanovení, ktoré by boli horšie ako tie, ktoré sú v Spojených štátoch amerických, pokiaľ ide o taký istý druh tovaru. Komisia a členské štáty sa musia uistiť, že európsky priemysel nebude znevýhodnený, pokiaľ ide o vývin tejto situácie, pokiaľ ide o kontrolný reformný proces. A v neposlednom rade apelujeme na členské štáty, aby mali spoločnú interpretáciu na tieto postupy. Máme spoločný vojenský zoznam, kde sú tieto definície bližšie e, uvedené. A viaceré z týchto položiek si vyžadujú licenciu na to, aby tieto mohli byť vlastne prevážané medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže máme tu nedostatočnú dohodu na úrovni Európskej únie a vedie to k spomalovaniu týchto procesov. Chceme, aby členské štáty pracovali rýchlejšie práve na vypracovanie spoločnej interpretácie a ak toto nebude možné, tak členské štáty by mali vypracovať spoločnú európsku definíciu, ktorá by bola kompatibilná s tou definíciou v Spojených štátoch amerických. Sme za to, aby sme mali harmonizovaný prístup, pokiaľ ide o tieto všeobecné licencie a mali by mať spoločný formát, eh, aby tu boli dobré podmienky na využitie. A voľný pohyb v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o všeobecné licencie, musia byť takisto rozšírenejšie. Takisto apelujeme na to, aby tu neboli obmedzenia reexportu, pokiaľ ide o integrované komponenty, ani nie na dielčie čiastky. A v neposlednom rade, keď už hovoríme o týchto certifikovaných spoločnostiach, tak zastávame názor, že certifikované schémy podnikov nefungujú. Táto schéma potrebuje základnú revíziu, pretože momentálne je skôr takým bremenom a nemôže sa to týkať iba niektorých podnikov, musí sa to týkať všetkých podnikov, nie tak, ako je to v súčasnosti. A uvádzame to preto, pretože si myslíme, že podniky, obranné podniky by mali mať robustné systémy a programy, ktoré by reflektovali vlastne komplexnosť eh, portfólia produktov, ktoré vyrábajú. Ďakujeme. Všetci to vnímali veľmi jasne a štrukturovane a konkrétne. Takže určite ste sa hovorili, ste hovorili v zmysle celej, e, celého združenia. Teraz má slovo pani z ktorá určite má mnohé čo povedať. Köszönöm szépen, e, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm... Vďaka. Chcem poďakovať našim rečníkom za nesmierne zaujímavé a jasné posolstvá, Keď sme prijali tú smernicu, tak skutočne sme chceli optimalizovať dodávateľský reťazec snahou o riešenie byrokratického zaťaženia. Chceli sme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky členské krajiny, bez ohľadu na ich veľkosť. či polohu. Je to veľmi dôležitý nástroj. Musíme však e, byť ochotní tento nástroj i využívať. Ako sme si boli vypočuli, musíme vyjasniť, ako tento nástroj čo najlepšie využiť a tu určite ostáva priestor na zlepšenie. Významná je i e, e, certifikácia certifikované spoločnosti a nie je náhodou, že spoločnosti si to dvakrát e, rozmyslia, kým prejdú celým týmto procesom. Ako sme si vypočuli, výhody nie celkom flagrantne pre, presahujú nejasnosti. Takže treba to celé, celé e, vyjasniť. Naše zdroje sú obmedzené vzhľadom na finančné obmedzenia, ktoré sa do blízkej, v blízkej budúcnosti asi nezmenia. Investície do výskumu a vývoja preto e, môžu byť užitočné nielen v obradnom sektore, ale nepriamo i v každodennom živote aby sa tak udialo, musíme však vyjasniť zo pár vecí, ako tu zaznelo, čo je citlivé a necitl- čo nie je citlivá oblasť, citlivé produkty. Tu treba jasne rozlišovať medzi tými dvoma skupinami. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu Bolo by asi dobré, aby 28 členských krajín implementovalo túto smernicu. Sú tu však veľké e, rozdiely medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Ten problém treba riešiť. Mali by sme e, sa naozaj stále zameriavať na tú istú vec. Keďže toľko prostriedkov sa používa, európsky obranný priemysel nemôže byť znevýhodnený vo vzťahu k, e, k americkému. Mnohí rečníci hovorili o význame definícií. To je naša, naša povinnosť, je to v našej zodpovednosti nájsť e, príslušné definície. Opätovne chcem poďakovať rečníkom použijem ich príspevky pri práci na ďalšej správe. Merci beaucoup, Andreas Schwab. Andreas Schwab. Nemám eh, toľko eh, odborné eh, znalosti ako predrečníčka zástupca Fínskeho ministerstva obrany správne poznamenal, že nemôžeme len tak jednoducho zdôrazňovať, čo znamená e, e, prílišný dôraz na domáce záujmy. Posledný e, príspevok e, nám ukázal, že samozrejme v tejto oblasti máme národné prekážky, ktoré nie sú to len politicky motivované, eh, ale eh, prinášajú ťažkosti politické. Mám tu na mysli na moju, kraj, eh, moju krajinu, kde je veľký problém vôbec vyvážať zbroj, zbrojnú techniku, hoď sa teda Nemecko podiela na vnútornom trhu nemá všetky tie výhody, ktoré uvedol napríklad francúzsky predstaviteľ. Keď, sa, keď Nemci dodávajú súčiastky, tak e, ne, Nemci chcú mať schváľovanie každého použitia, každej tejto súčiastky v zahraničí. To všetko stiažuje situáciu. Preto mám otázku na zástupcu Francúzska i, pre, i posledného rečníka čo teda z vášho pohľadu, aké sú tu prekážky, ktorými by sa mala európska politika zaoberať a chce dosiahnuť, aby tieto pôvodne veľmi národné priemysly sa zrastali viac takým smerom, ktorý vlastne by sme radi videli. Ďakujeme. Dám teda slovo dvom panelistom pretože otázky e, smerovali na nich. A ja dodám ešte tiež otázku, pretože prebiehal dialog medzi pánom Schillersom, ktorý chcel e, interpretáciu konceptu e, osobitného dizajnu. Pán Karlie, ako zastupca Francúzska, hovorili sme o pokroku vo Francúzsku je tento špeciálny dizajn vo Francúzsku kompatibilný s konceptom krajín, iných krajín EÚ? Ako by ste v tejto otázke vedeli viesť e, dialog, e, tak ako kladli otázku kolegovia? Ďakujem. Ak sa ešte mám vrátiť k tým rôznym bodom, myslím si, že pokiaľ ide o konštatovanie spojené s aplikáciou smernice, že teda nástroje sú e, prítomné, ale harmonizovanie ich členské krajiny nevyužívajú, už tak tento názor zdieľam. A treba teda pracovať na tom, aby sa to zmenilo, aby sme definovali spoločné zoznamy zariadení a zoznamy krajín, kam môžeme exportovať to všetko potom e, umožní nástroje, ktoré smernica povoluje. Takéto spoločné zoznamy, na čo sú nám totiž e, nástroje, keď nevieme ich uplatniť. V každom prípade si myslím, že už e, dva roky máme výrazný pokrok v to, to, touto cestou. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa prekážok, ktorými sa treba vysporiadať na spoločnom e, obrannom trhu EÚ. Už tak musím tu povedať, že v oblasti priemyselnej konsolidácie použitie nástrojov e, spojených s vývozom nachádza svoje e, smerovanie. Konsolidácia priemyselných skupín veľmi nedávno medzi Nemeckom a Francúzskom E, operácia medzi Nexterom a Klaus Maffei. Tu, na túto priemyselnú konsolidáciu dali súhlas príslušné štáty, Francúzsko i Nemecko. Ako sa toto teda pretaví do aplikácie e, politiky e, vývozu e, obrannej, obranných zariadení? Ďalej dohoda Spojeného kráľovstva a Francúzska v oblasti riadených striel, kde sa spolupracuje, aby sa definovali harmonizované e, schvaľovania. To je ďalšie dodatočné e, použitie nástrojov, ktoré umožňuje smernica. Hovorili sme o individuálnych e, globálnych povoľovaniach. To sú nástroje, ktoré sa výrazne používajú v Nemecku a ktoré umožňujú definovať veľa nástrojov, ktoré by sa dali vyvážať a to buď v programe spolupráce medzi viacerými európskymi štátmi, alebo v rámci priemyselnej konsolidácie v Európe. To je ďalší teda nástroj, na ktorý nemožno zabúdať. Pokiaľ ide o otázku spoločného dizajnu, naozaj tu máme smer, pán predseda, kde že je to koncept európsky toho spe- špeciálneho dizajnu. Predtým to bolo na základe iniciatívy nemeckých kolegov v rámci medzinárodnej organizácie, kde sa vypracovala metóda, ktorá by sa dala jednoducho vypracovať. Určite je veľmi blízka konceptu, ktorý vyvinulo ULI Spojené štáty. Ak sa máme vrátiť k poznámkám pána Šilversa, budú, určite to nebudú ťažkosti, pokiaľ je diskusie, ehm, ktoré tu prebehli, aby sme sa z USA mohli pozrieť na aplikáciu európskeho konceptu a na druhej strane amerického konceptu. Prvé porovnania na našej úrovni sa už udiali. To využitie by malo byť zblížené. Takže určite tu budú vo využití možno niektoré rozdiely, ale chcem vás uistiť, pán Schilvers, že je to operatívny cieľ, jednoduchý, harmonizovateľný zo strany európskeho priemyslu. Ďakujem. Thank you. I, I don't think there are... Ďakujem. Nemyslím si, že sú veľké rozdiely medzi tu prítomnými, pokiaľ ide o to, kde sme začali a kam sa chceme dostať tu som celkom e, presvedčený a snáď, keď sa môžem pozrieť na prekážky, je celkom jasné, si myslím, ako povedal francúzsky kolega, ak sa pozriete na konsolidáciu priemyslu v Európe a začnete rozdeľovať jednotlivé sektory medzi členskými krajinami, budete potrebovať zabezpečiť, že tu budeme mať e, tie schvaľovacie mechanizmy, aby spolupráca sa mohla e, bezproblémovo odohrávať. aby tie spoločnosti fungovali tak, ako keby fungovali vlastne v jednej členskej krajine. Inak tu budú pre konsolidáciu existovať prekážky, ktoré asi nechcete. Som teda presvedčený, že na tieto veci sa všetci pozerajú veľmi, veľmi e, starostlivo. Podobne ako je to medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. Som e, naozaj spokojný, že tu poč- počujem e, poznámky o otázkach spoločného dizajnu, takisto pokiaľ ide pohľad na zlepšenie implementácie, čo sú citlivé a necitlivé otázky. Na tom sme pracovali do veľkej miery v, posledné, eh, v poslednom roku. Pokiaľ ide o eh, proces schváľovania, eh, zaujímalo by ma, kam budú smerovať tieto diskusie a veľmi úzko chcem spolupracovať s každým, aby sme našli riešenie, ktoré bude pre všetkých uspokojivé. Ďakujem. Ďakujem, teší ma, že môžeme konštatovať, že prebieha e, plodný dialog medzi jednotlivými aktérmi v rámci tohoto reťazca. Dostávame sa k tretiemu bloku našeho vypočutia k tejto otázke. Vypo- obrany a dávam teda slovo hostovi, ktorý sa veľmi zaujíma o tieto veci. Pani Jakola je v Európskej obranej agentúre, kde je zodpovedná za synergie a strategickú jednotku pre európsky priemysel. A otázka, ktorú jej kladieme, je otázka vedieť, ktorá by aj zhrnula mi predošlé vstupy, aké sú dopady regulovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o obranu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcela sa poďakovať za to, že ste ma pozvali a že sa môžem obrátiť na výbor a členov parlamentu. Chcela by som hovoriť o tom, čo je zjavné, prečo potrebujeme otvorený, transparentnejší, jednoduchší trh pre vojenskú výbavu. Potrebujeme dobrý základ. Takýto základ nebude fungovať, pokiaľ nebudeme mať funkčný európsky obranný trh. A ten má tri rozmery. Poprvé, právny rozmer, čiže tieto dve smernice, ktoré regulujú vnútorný trh. Téma dnešnej diskusie. Po druhé, politický rozmer tohto trhu pre e, výrobky z oblasti obrany. Nie je to len komerčná záležitosť, často to má aj politické, strategické implikácie pre členské štáty, pokiaľ ide o partnerstva. No a potom bezpečnosť dodávok a, e, a informácií sú zásadné, čiže to obstarávanie nie je len o tom, čo kupujete, ale aj od koho to kupujete. Po tretie a na záver, operatívny rozmer, pretože obstarávanie a príslušné výbavy e, majú na starosti bezpečnosť Európy a občanov, čo je dôležité, keď hovoríme o obstarávaní pre oblasť obrany a o trhu. V programe sa hovorí o dopade pravidel vnútorného trhu na e, politiky obrany. Hovorí sa tu o implementácii a aktuálnom využívaní smernice, najmä smernice o ochrane a overnom obstarávaní. A chcela by som povedať niečo, čo je zjavné. Je na zodpovednosti komisie zabezpečiť plnú implementáciu smernice a zhodnotiť jej fungovanie a dopady. Ako sme si vypočuli, prebiehajú aktuálne relevantné reformy alebo sú pripravované a budú predstavené tu v parlamente v roku 2016. Idea sa tiež bude zaujímať o výsledky. Chcela by som sa zamerať na niekoľko otázok a tém, kde sme diskutovali s členskými štátmi. Pokiaľ ide o smernicu o verejnom obstarávaní, tak sme hovorili s expertmi z členských štátov a vyvstalo z nich následovné. Poprvé, počet verejného obstarávania, ktoré spadá pod smernicu, tie, tie prvšie čísla by mohli spadať pod, pod trans, transpozíciu smernice. Nárada som si vypočula od komisie, že dochádza k pokroku a musíme sa tomu venovať z dlhodobého hľadiska, aby sme videli, ako sa implementácia vyvíja. Po druhé, výzvy, ktoré predstavujú isto špecifické ustanovenia. Pokiaľ ide o subdodávateľov, tie ustanovenia predstavujú problém pre zmluvné strany a pre priemysel, pretože v týchto pr- e, ustanoveniach kvôli ním je problém dosiahnuť e, posilnený cezhraničný dosah na trh najmä pre malé a stredné podniky. Komisia túto oblasť skúma, napríklad poradná skupina pre komisiu pre malé a stredné podniky a obstarávanie pre armádne účely. My sme tam pozorovatelia. Potom počet cezhraničných e, zmluv, ktoré spadajú pod smernicu, je tiež potrebné vypracovať detálnejšiu analýzu, aby sme pochopili ďalšie dôvody, ktoré k tomuto vedú a tiež očakávame, že komisia vypracuje správu a tá by tú situáciu mala trošku viac ozrejmiť. No a tak, ako hovoril profesor, je možno trošku predčasné uzatvárať alebo dochádzať k záverom, pretože väčšinou trvá 5 až 10 rokov, kým sa smernica plne aplikuje. EDA tiež vypracovalo predbežný, predbežné hodnotenie dopadu tejto smernice Hlavným výstupom predbežného hodnotenia, e, o ktorom sme diskutovali aj s členskými štátmi, je, že sa zdá, že neexistuje nejaká priama prekažka spolupráce, ktorá by vyplývala zo smernice. Pokiaľ členské štáty nespola, nespolupracujú, tak to môže byť spôsobené mnoho, mnohými dôvodmi, ale nie mimoriadne kvôli smernici. Ešte pár slov k budúcnosti. Ako som už hovorila, kľúčovým účelom e, obstarávania je dodávať platformy, systémy, technológiu, ktoré musia zabezpečiť eh, bezpečnosť Európy a občanov. Treba zobrať do úvahy aj nedávne zmeny v oblasti bezpečnosti a tragické udalosti v Paríži a Bruseli. Možno vyvstala potreba zhodnotiť, či právne nástroje, ktoré boli prijaté v roku 2001, za úplne iných bezpečnostných okolností stále poskytujú potrebné a dostatočne flexibilné nástroje v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. No a potom z dlhodobého hľadiska a vzhľadom na možné zlepšenia nová tzv. klasická smernica by mohla poslúžiť ako inšpirácia najmä pokiaľ ide o informácie o praktických e, uplatňovaniach, ktoré by mali viesť ke zlepšeniu účinnosti uplatňovania zmluv. No a ešte by som chcela hovoriť o smernici IKT e, z balíčka z roku 2009. Vo väčšine prípadov nespadá uplatňovanie tejto smernice pod ministerstvo obrany, ale pod iné ministerstva, napríklad hospodárstva či zahraničných vecí, čo obmedzuje úlohu, ktorú môžu zúčastnené strany ADA zohrávať v tejto oblasti, avšak je tu jasné prepojenie medzi bezpečnosťou dodávok, a smernicou. Lepšie cezhraničné, e, lepšia cezhraničná preprava tovarov môže mať zásadný pozitívny dopad na bezpečnosť dodávok v Európe a tiež to môže podporiť cezhraničné kontraktovanie a zlepšiť spoluprácu v rámci oblasti verejného obstarávania. EDA úzko sleduje vývoj na európskej úrovni a na úrovni komisie v tejto oblasti. Kom, práca komisie e, a to, čo zistili, už o tom sa to už nic hovorilo, čiže k tomu nemusím nič dodávať alebo to nemusím opakovať. Je jasné, že v jednotlivých členských štátoch existujú rozdiely, pokiaľ ide o implementáciu smernice IKT a nebol dosiahnutý plný potenciál práve z tohto dôvodu No a dôležitý nástroj ako všeobecné e, licencie na presun sú zatiaľ nedostatočne využívané, pretože tieto licencie fungujú v jednotlivých členských štátoch za iných podmienok. Komisia samozrejme, teda pokiaľ dojde k plnej implementácii smernice, tak nám to uľahčí riešenie tejto situácie. IDEA naozaj oceňuje, že komisia naštartovala konzultácie s členskými štátmi a pokúša sa nastaviť harmonizovaný prístup pre implementáciu smernice, najmä pokiaľ ide o e, licencie na presun. Ako som hovorila, nasledujúci kľúčový moment bude správa o implementácii, ktorú pripravuje Európska komisia. EDA samozrejme je pripravená podporiť ako komisiu, tak členské štáty v tejto oblasti a chceme samozrejme rešpektovať každého určené úlohy a zodpovednosť. Ďakujem, pán predseda, toľko odo mňa k tejto téme. Merci, madame. Uh, vous avez peut-être, je pas si vous... Ďakujem. Neviem, či ste hovorili stručne, hovorili ste každopádne rýchlo, ale myslím si, že sme pochopili vaše posolstvo. Navrhol by som teraz pani Galpes, aby na vás zareagovala a možno z toho vyvodila nejaké všeobecné pripomienky, pretože naše vypočutie na túto tému sa blíži ku koncu.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 Tie pravidla musia byť veľmi jasné, to je veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Kým ešte sa dostanem k záverečnému zhrnutiu, chcel by som položiť jednu otázku. Táto smernica obsahuje špecifické opatrenia v oblasti verejného obstarávania, vďaka ktorým je pre členské štáty možné pracovať aj v prípade spoločného verejného obstarávania. Toto sa mi vždy zdalo, že je dôležitý bod v smernici, pretože sa to uplatňuje na viaceré agentúry. Absolutne súhlasím s tým, že členské štáty by sa mali maximálne vynasnažiť a čo najviac využívať úspory z rozsahu. A samozrejme využívať tiež našu spoločnú schopnosť, či spoločnú kúpnu silu. Takže ak by ste boli také láskaví, pán predseda, najprv by som si chcela vypočuť odpoveď na svoju otázku, až potom by som uviedla e, záverečné uh, záverečné zhrnutie. Vy ste položili otázku, na ktorú chcete odpoveď, tak to je dobré, pretože ja som navrhol komisii, aby sa veľa slova. Viem, že pani Šliman musela odísť, pretože mala nejaké iné povinnosti, ale možno je tu ešte niekto, kto by mohol vystúpiť v jej mene, alebo teraz za ňu. Mohli by ste odpovedať na poslednú otázku, pani Gelpels. Thank you very much. Uh, my name is... Ďakujem. Som šéfom útvaru, ktorý je zodpovedný za smernicu o verejnom obstarávaní pre obranu. Máme jeden neúplne jasný príklad, ale máme príklad kde došlo k e, nákupu spoločne z, zo strany viacerých členských štátov, ale takýchto príkladov je málo. Ako viete, hodnotenie ešte nie je finalizované, stále ešte spracovávame údaje, ale je pravda, že spoločný nákup to je ešte stále problém. Nemáme tu nejaký konkrétny jasný program takéhoto typu využívania smernice. Smernica umožňuje členským štátom, aby spoločne rozvíjali, vyvíjali ro, ro, nejaké produkty v oblasti obrany, čiže tam máme príklady spoločných projektov vývoja. Avšak e, v tejto oblasti je smernica ešte stále dosť neutrálna. Nevidíme nejaký veľký dopad na oblasť spolupráce v e, spoločných nákupoch. Ďakujem pekne, naozaj sa chcem poďakovať našim piatim expertom, ktorí prišli z rôznych častí Európy, aby nám hovorili, porozprávali niečo na túto tému. Mohol by jeden z vás, alebo dvaja, za 30 sekúnd niečo povedať, ak by ste chceli. Ak áno, tak vám môžem udeliť slovo. Pokiaľ nie, tak nie je problém. Ale pokiaľ by niekto z vás chcel, niečo povedať na túto tému, tak e, tomu človeku dám slovo, stačí, aby sa prihlásil. Bon, vous êtes e, parfaitement e, discipliné, ce n'est pas le cas. Ste naozaj disciplinovaní, nechcete sa ujať slova, tak mi dovolte, aby som sa vám znova poďakoval. Nebudem tu robiť nejaké veľké závery. Akurát som chcel sa podeliť sa mi nejaké globálne pripomienky. Vidíme a videli sme, že vnútorne trh a požiadavky obrany sú dve veci, pri ktorých nie je jednoduché to prepojiť. Avšak všetci sme presvedčení, že je dôležité sa k tomu dopracovať. A neexistuje absolútna inkompatibilita áno, máme problémy, avšak nie sú to nejaké zásadné veci, ktoré by sa nedali prekonať. Takže je to proces, ktorý prebieha. A občas sa hovorí, že cesta je dôležitá tejšia ako cieľ. Musím povedať, že jedna vec, ktorú nemám rád, keď sa hovorí o vnútornom trhu, keď hovoríme o jeho ukončení, ja som presvedčený, že vnútorný trh nikdy nebude dosiahnutý, že dôležité je dosiahnuť pokrok na tej ceste k jednotnému trhu. Že je to trošku klamlivé, keď hovoríme o tom finálnom ukončení dosiahnutí. Čiže toto je len ďalší príklad hory, ktorú musíme zdolať, keď sa chceme dopracovať tomu, aby ten vnútorný trh fungoval stále lepšie. Samozrejme, integrovať oblasť dopra- e, obrany to je veľmi dôležitá časť. Naozaj, to je veľmi strmá hora, ktorú, na ktorú sa musíme vyškriebať. V rámci vypočutia sme si uvedomili, že samozrejme nešlo všetko tak rýchlo, ako by sme chceli. Pokiaľ ide o to hodnotenie zo strany komisie, ale robíme predsa len pokrok. Jedna vec sa tu opakovala vo viacerých verziách. Išlo tu o potrebu opatrení na to, aby sme mohli vyhovieť potrebám a na to potrebujeme jednoducho adaptovať naše, našu filozofiu, aby sme jednoducho nepodkopali základy tohto vnútorného trhu a musíme urobiť všetko preto, aby to nakoniec fungovalo. Keď sa venujeme tým otázkam obrany, tak vždy narazíme na to, čo je kľúčové pre členské štáty, veď predsa obrana je kľúčová aj v histórii týchto členských štátov a veľkosť štátu je rovnako dôležitá ako aj táto história obrany. Sú tu niektoré krajiny, ktoré majú tradíciu, dlhú tradíciu obrany, kde je aj rozvinutý priemysel obranný, a sú tu zasa iné štáty, ktoré takúto históriu nemajú, takže musíme nájsť určitú možnosť zblíženia sa, zblíženia sa týchto histórií krajín, ako aj geografického zblíženia. Ide tu o skutočne veľkú misiu, ktorá je vysosne politická a týka sa bytostne tej démy obrany. Ešte jeden prvok viacerí z vás poukázali na náš kontext, v rámci ktorého vidíme koncept obrany, ktorý vnímame nielen ako koncept obrany externej, ale vidíme, že tu potrebujeme aj obranu internú vo vzťahu k terorizmu, vo vzťahu k tomu, čo sa udialo pred pár týždňami dokonca aj Brusel pracovať na tejto internej bezpečnosti, to si vyžaduje ešte užšiu spoluprácu, pretože máme spoločného nepriateľa. Ide tu o ne- spoločného nepriateľa, ktorý sa pohybuje v našich krajinách a ktorý má vysokú mieru adaptability. A boli sme všetci prekvapení pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, musíme urobiť všetko preto, aby sme spolupracovali ešte užšie, pokiaľ ide o práve tieto otázky. Na záver by som povedal už iba toľko, že ide o tému, ktorá si vyžaduje veľa času, aby sme sa mohli navzájom priblížiť k našim cieľom a samozrejme Európsky parlament chce spolupracovať s komisiou. Musíme dať dostatočný časový priestor na tieto potrebné zmeny, ale ešte raz chcem zopakovať, že trh nie je ukončený, to je jednoducho kontinuum. Ďakujeme za toto vypočutie. Tento bod programu sa ukončil. Ešte sa chce vyjadriť pani Galpelc. Snáď pár slov. Chcete sa ešte dodatočne poďakovať snáď ešte niekomu? Ak nie, tak by sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu. o 5. zase budeme pokračovať ďalej. Týka sa to Schengenu. Ale pani Galpes dostane ešte slovo. Potom si dáme krátku pauzičku do 5. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Úžasne ste to uzatvorili. Vyjadrili ste kľúčový kľúčové posolstvo dnešného vypočutia. Nedá sa to nedá, ja sa k tomu ani nepriblížim, tak ako ste to vyskostne povedali. Chcem sa poďakovať všetkým. Nem szeretném megismételni magamat sem, amit az egyes panelekhez... Chcem sa poďakovať takisto všetkým našim cteným hostom. Nebudem sa opakovať, pretože už som sa vyjadrila. Takže iba také všeobecné poznámky a závery elvárásom Az, hogy azt gondolom nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó irányba tett, jó lépéseket tettünk, azonban az egyes tagállamok lépés... Urobili sme správne kroky správnym smerom, avšak predsa len sú tu rozdiely medzi štátmi, pokiaľ ide o to, že kam sa dostali. Takže musíme harmonizovať rýchlosť, ktorou pokrok, robíme pokrok. Po druhé, rozvoj v tomto sektore. Musíme analyzovať aj ďalej naše schopnosti a iba po takýchto analýzach môžeme predložiť ďalšie návrhy na to, aby sme reformovali pravidlá. Nesmieme sa unáhliť, pokiaľ ide o reguláciu. Je to jedinečný trh. Trh obrany bol vždy typicky fragmentovaný. Je to z historického hľadiska dané a preto komisia urobila opatrenia na to, aby zredukovala túto fragmentáciu, ale ako povedal pán predseda, máme pred sebou dlhú cestu. Ešte by som chcela zdôrazniť zo pár oblastí, ktoré nespadajú do bodu tejto, do bodu tejto témy. Ide o individuálne kontrakty, kooperačné programy. A špecifické výnimky, ktoré môžu pokriviť hospodárskú súťaž na vnútornom trhu, takže musíme sa zamyslieť nad túto problematiku, že čo v budúcnosti s tým chceme urobiť, pretože nie sú súčasťou európskeho trhu pre obranu a sú potrebné zmeny. Uvedomujem si, že veci sa majú tak, ako sa majú a máme málo priestoru manevrovacieho. Zmeny sa navodzujú ťažko, je tu viacero dôvodov a takisto vidíme, že európske vlády v členských štátoch by chceli možno preferovať svoje vlastné priemyselné odvetvia v tejto oblasti. Členské štáty sa zdráhajú vstúpiť do tejto spoločnej vzájomnej závislosti a preto nevyužívajú tie možnosti, ktoré synergie ponúkajú. Uh. E, tennénk, mert talán a védelmi ügynökség. Práve preto sa musíme pokúsiť ešte o ambicioznejší postup v tom duchu, ako vnímame aj prácu Európskej obradnej agentúry k dispozícii také nástroje ako verejné obstarávanie, takže tie nástroje, ktoré máme, tých je dostatočné množstvo, ale musíme analyzovať európsky trh a možnosti, ktoré tu máme. Ďakujem ešte raz. Ďakujem rečníkom, panelistom. Veľa vstupných myšlenok sme počuli, takže ďakujem.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 vieme dobre a bolestne sa pozeráme na to, že sa tu dočasné hranice znovu stávajú. Teda dúfam aspoň, že na niektorých miestach sú v rámci Európskej únie dočasne postavené nové hranice a je vlastne spochybnená tá integrálna časť Európskej únie, projektu európskeho a v rámci, Európskeho parlamentu sa vedeme tej komplexnosti problematiky, ktorú toto navádza a ide o to, že či toto, my vieme dobre, že pre vnútorný trh to môže byť len negatívne, ale akým spôsobom to môže uškodiť a do akej miery to nás zaujíma. Takže túto štúdiu zažiadal výbor LIBE. Ide tu o aspekty, ktoré sú skôr právne a ktoré súvisia s inými aspektami, pokiaľ ide voľný pohyb osôb a nám sa venuje predovšetkým, my sa venujeme otázke cirkulácie obehu tovarov, teda akú, aké zniženie dynamiky môžu tieto opatrenia priniesť. Budeme počuť prezentáciu výsledkov tejto štúdie a moje kolegovia aj ja budeme mať možnosť vyjadriť sa tejto štúdii, spýtať sa aj otázky a finálna verzia tejto štúdie vlastne nebude k dispozícii skôr, než bude vlastne celá práca vyhodnotená. Takže, ak som tomu dobre porozumel, a je to logické, máme tri možné scenáre, s ktorými sa počíta, pokiaľ ide o náklady nefungovania Schengenu, ide o situáciu súčasnú, kde vlastne sa začínajú niektoré hranice uzatvárať, potom externá situácia, kde by vlastne došlo ku kompletnému znovu obnoveniu hraníc vnútorných medzi krajinami Európskej únie. Takže ďakujem veľmi pekne odborníkom, ktorí prišli dnes medzi nás a ďakujem predovšetkým našim cteným hostom, Doktor Matias Lujek sa vyjadrí, ktorý je expertom, externým expertom nášho výboru a dostane slovo o pár minút. Chercheur senior et membre du comité de direction de l'Institut de Kiel pour l'économie. Je profesorom na univerzite v Kíli a Potom tu máme Astrid Volum, ktorá je internou zamestnankyňa parlamentu, pretože pracuje v Centre pre výskum Európskeho parlamentu. Tu neviem, či toto poradie je to poradie, ktoré vám vyhovuje, pokiaľ ide o to, ako sa vyjadrite. Ak áno, tak v poriadku, najprv dostane slovo pán Matias Lek. thank you very much, Mr. Chairman, Ďakujem pekne, dámy a páni. V tejto prezentácii sa budem venovať práci, ktorú som s mojim tímom urobil, pokiaľ ide o transport a mobilitu. Ide o metodológiu toho, ako vlastne tieto odhody sa robia, pokiaľ ide o možný scenár nefungovania Schengenu. A potom a ďalšie aspekty, ktoré sme zohľadnili v rámci jednej fázy tejto metodológie. A potom budeme sa venovať aj ďalším štúdiom, pokiaľ ide o poskytnutie komplexnejšieho obrazu toho, ako sa môžeme zamyslieť nad možnými nákladmi nefungovania Schengenu a odzrkadlím vlastne aj to, že čo môže čo môžeme urobiť, ako môžeme presvedčiť členské štáty, aby sa, vráti, aby sa nevrátili alebo vrátili k hraniciam, čo to očakávajú, aké sú výhody. Um, let me go right. Hneď prejdem k meritu veci, nie je to času. Metodológia sa skladá z dvoch krokov. Najprv treba zistiť, že keď vieme, že Schengen stojí náklady, musíme zistiť, koľko, okoľko tie, sa zvýšia tieto náklady ako výsledok týchto kontrol e, identity. To je teda ten dôležitý prvý krok. Ako sa veľmi sa zvýšia náklady potom ad valorum ekvivalent náklady hraničných kontrol. Potom si môžeme položiť otázku, ako sa toto aká je zmena e, toto sú tie oddelené kroky najprv budem hovoriť o prvom kroku, pretože tu je alternatíva množstvo štúdií kalkuluje náklady pohraničných kontrol, že sa len pridajú. To je krok 1a alebo prístup z dola. Koľko vozidiel je na hranici, na ako dlho? K tomu sa priradí eurohodnota a to sa pripočíta. To je jeden prístup. Ďalší prístup je povedať si, či to je všetko. Pozrime sa skôr na dopad, ktorý mal Schengen na bilaterálny obchod v Európe na základe historických údajov. Môžeme sa pozrieť, do akej miery sa bilaterálny obchod na základe Schengenu zvýšil potom môžeme mať alternatívne odhady, okoľko náklady medzinárodného obchodu sa zvýšia ako výsledok týchto hraničných kontrol. Druhý krok e, analýzy je menej dôležitý, pretože nie je veľká divergencia medzi modelmi, ktoré ľudia využívajú, aby sa ten nárast v nákladoch e, pretavil do konečných nákladov pre spotrebiteľa v skutočných príjmoch. To môžeme povedať teraz stručne. Prejdime teraz k tomu, aby sme si pohovorili o tom, ako môžeme robiť odhady z dola, teda ten bod 1a. Vy asi nebudete vedieť prečítať všetko v tejto tabulke, ale čo vidíte, že členské krajiny Táto tabulka vlastne ukazuje, koľko vozidiel z ktorej členskej krajiny prechádza do ďalšej členskej krajiny. Rovnakú tabulku sme robili i pre autobusy a osobné vozidlá. A sa robia potom e, alternatívne odhady, ako dlho budú vozidla na hraniciach ak sa budú prehľadávať vozidlá. Vždy sú to alternatívne odhady 30-60 minút pre autobusy a sú tu rôzne hodnoty v eurách, ktoré môžete priradiť eh, ku každému vozidlu. Takisto mzdové implikácie a tak ďalej. vyššie náklady, než by sa udialo pri dochádzaní. Takže sú tu finančné hodnoty pre stratený čas. A to nás privádza k ďalšej priesvitke, ktorá nás e, nám umožňuje všetko spočítať. Opätovne pre každý stĺpček tu máme krajinu, ktorá uvaľuje kontroly a potom taká inovatívna vec, tiež vieme, ktoré krajiny znášajú tie náklady, pretože to asi nevidíte. Prvá krajina je samozrejme Rakúsko. Vidíme, čo sú náklady, ak Rakúsko zavedie plné kontroly. Je to pochopiteľné a ukazuje sa, že to je asi 400 miliónov eur ročne A to tiež e, znamená, že Rakúsko bude znášať len miliardu, kdežto veľkú časť Taliansko a Nemecko. Dôvod je, že Rakúsko je tranzitná krajina. To nám ukazuje veľmi inš, dobrým spôsobom, že náklady sa rozdeľujú medzi viaceré rôzne krajiny. A to si treba uvedomiť. To som vlastne ja sám videl poprvýkrát a teší ma teda, že som to urobil. A to je dobrý príklad metódy 1A, e, tej metódy z dola, kde sa tie náklady sklzov e, jednoducho spočítavajú. Na začiatku je tu taký súčet vlastne v tejto tabulke a tie celkové náklady vidíte 5 miliard eur. To budú úplné náklady, ak všetky krajiny spustia komplexné kontroly na všetkých e, hraniciach. 5 miliard eur ročne. Vnútroeurópsky obchod je asi 3 tisíc miliard eh, eur ročne a HDP EU eh, e je 12 tisíc miliard eur ročne, takže vidíte, že toto je veľmi nízka suma. E, Oprávnene sa asi pýtate, či je to všetko, či je v poriadku povedať, že zatiaľ čo sa pozeráme na priemerný čas e, sklzu, či je to dobré meranie nákladov. Už tak hneď asi z toho e, vyvodíte, že pri polhodinovom meškaní v doprave E, sa s tým dá pracovať, vieme to odhadnúť, ale nevieme, ak nevieme, koľko budeme v zápche, náklady môžu byť oveľa vyššie, môžem možno príliš často byť e, blokovaný a to isté sa týka e, firiem e, dopravných Takisto musia e, e, zapracovať nakladacie časy, časy nákladky a vykládky. Množstvo nákladov vlastne môže súvisieť s nejasnými faktormi, e, neistotami, nie priemerné sklzy. A preto je potrebná metóda 1B, tie ekonómovia vlastne povedali, že sa na to môžeme, môžeme pozerať na to, aký je efekt e, e, Schengenu historicky na obchod. A myslím si, že by sme mohli prejsť k ďalšej priesvitke. Tu sa chcem zamerať na štúdiu Feldemajera a jeho týmu čo zistili oni je to, že pre každú šengenskú hranicu, ktorá eh, je v tých bilaterálnych dohodách, je tu zvýšenie obchodu 2,7%. To je dosť výrazné. Je to ekonomicky dôležité a znamená to, že pre Francúzsko a Nemecko by sme očakávali zvýšenie 2,7% obchodu obchod medzi Polskom a Portugalskom, kde sa prechádza štyrmi šengenskými hraniciami. Tam je to 4 krát 2,7 To je celkom zásadný rozdiel. Z týchto odhadov treba pracovať k hypotet- smerom e, k hypotetickým nákladom ad valorum, ktoré Schengen vlastne ktoré Schengen odstránil. Takže koľko boli náklady tak, aby mohol obchod 2,7% e, rásť s len jednou hranicou a vidíme na ďalšej priesvitke výsledok sú tu rôzne odhady ako vlastne obchod vplýva na objem, ale vidíte tiež, že zvýšenie je medzi 0,4% a 0,9%. Pardon, ide o náklad, zvýšenie nákladov. To sú tie odhady 0,4, 0,9 pre obchod, obchod v, v e, službách, tovaroch, takže vieme, že kontrola e, dokladov zvýši náklady e, bilaterálneho obchodu o 0,4 možno i viac pre každú šengenskú prekročenú hranicu. A to je oveľa viac než 5 miliard eur, o ktorých sme hovorili predtým, ktoré budú 0,1 Náklady sú teda viac než tieto odhady z dola Je to bezpečne, e, bezpečný nárast. Ďalšia otázka potom znie, čo to znamená z pohľadu spotrebiteľov. Určité tovary sa samozrejme predražia, ďalšie tovary budú menej nákladné, pretože zmenia sa i príjmy, určité domáce tovary budú vyrábané vo väčšej kvantite, takže preto potrebujeme vlastne model väčšej rovnováhy, kde sa bude zohľadňovať celá ekonomika, ak sa na to chceme takto pozerať. A ak sa teraz chceme vrátiť k predošlej priesvitke, ďalšia veľká otázka je tá, ktoré e, e, hranice e, podľa nás, ktorých hranic sa to bude týkať. Keď sa pozrieme na to, čo robili členské krajiny, väčšina členských krajín nepokrývala komplexne svoje hranice. Napríklad v prípade Nemecka hranica s Rakúskom je špecificky hranicou v tomto prípade so Slovenskom. V budúcnosti nevieme. Musíme byť teda opatrní. Ako to budú riešiť členské krajiny. Najprv je scenár číslo 3, kde krajiny budú mať hranice pozdĺž hlavných utečeneckých trás a zdá sa, náklady vzhľadom na skutočné príjmy sú nižšie ako 0,1% a to je prípad pre Nemecko a Rakúsko. Takže náklady, ak chceme byť realistickí, že zostanú hraničné, hraničné kontroly obmedzené na určitých úsekoch hraníc, kde sú bezpečnostné pochybnosti, tak náklady budú malé pre skutočných spotrebiteľov. Ak si myslíme, že možno všetci budú kontrolovať všetko a všetky hranice, tak vidíme, Scenár 2. Tam je to na úrovni 0,4%, čo je oveľa podstatnejšie. Čiže naozaj to závisí od toho, prečo by to krajiny robili, čo by tým chceli dosiahnuť. No a od toho bude závisieť náklad. Pokiaľ to budú kontroly všade, tak to bude samozrejme oveľa viac, než keď to budú cieľené kontroly na konkrétnych úsekoch hranice. No a ďalšia priesvitka, implikácie, samozrejme bude to niečo stáť, nie až tak veľa, ako štúdia preukazuje, ale tie náklady tu budú, čiže otázka znie, prečo to krajiny chcú, pokiaľ chceme, aby sa členské štáty vrátili k plným šengenským pravidlám. Niektoré krajiny zjavne sa na to pozerali, pozerajú ako na bezpečnostnú záležitosť, napríklad Francúzsko, Belgicko po teroristických útokoch, Ďalšie krajiny ako Škandinávia povedali, že nemôžu ľudia jednoducho prísť do krajiny v neobmedzených množstvách, utečenci napríklad, takže musíme niečo s tým urobiť. V prípade Nemecka som nedávno hovoril so zástupcom vlády, ktorý hovoril, že že nepozývame žiadnych utečencov. Ak niekto príde a požiada o azyl, tak samozrejme spracujeme jeho žiadosť, ale nemôžeme mať milión ľudí, tak ako roku 2015, ktorí jednoducho len nakračali. Je to e, otázka bezpečnosti, politiky. Toto je naše stanovisko, takto sa k tomu postavíme. Čiže pokiaľ sa chceme vrátiť k plnému Schengenu, musíme riadne zabezpečiť externú hranicu, musíme hovoriť o správe externých hraníc. Ako náhle k tomuto dôjde, budeme môcť e, povedať, že krajiny sa môžu vrátiť k plnému Schengenu. ešte by som chcel sa trošku pozastaviť pri tom, čo sa dá urobiť za ten čas pretože naozaj spoločnosť práve hraníc plus európsky azylový systém, to sú veľké výzvy. A ja tu mám návrhy, čo by sa dalo robiť. Jedna otázka sa týka infraštruktúry. Veľa kontrol sa uskutočňuje veľmi improvizovaným spôsobom. Vysiela to istý signál. Proste pokiaľ krajiny nenastavili infraštruktúru, tak tým komunikovali, že sa naozaj domnievajú, že to je dočasné a nenastavili infraštruktúra, však pokiaľ tie trv, t, kontroly trvajú dlho a tá infraštruktúra je len e, provizorná, tak napríklad kontroly aut trvajú, pretože odstavenie jeden prúhod trvajú veľa viacej, takže my sa naozaj musíme pokúšať minimalizovať tieto dopady. No a keď ide o náklady, tak je dôležitá podpora tých krajín, kde treba kontrolovať tie vonkajšie hranice. Nemôžeme e, nechať tie periférne krajiny a spracávať ich žiadosti, žiadosti teda migrantov, utečencov. Pokiaľ chceme mať šengenský priestor bez hranice, tak musíme naozaj e, rozumne brániť vonkajšiu hranicu, čo je na zodpovednosti každého angažovaného člena. Ďakujem za pozornosť, som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán doktor Matias Lúk. Hneď dám slovo pani Astrid Vorum. Ďakujem za slovo predseda, za to, že som tu mala príležitosť predstaviť e, štúdiu o nákladoch bez Schengenu. My sme vypracovali štúdiu o dopadoch opätovného zavedenia e, e, obrany hraníc či kontroly na hraniciach. Vypracovali sme dokument, volá sa to dopad hraničných kontrol na jednotný trh. Na úvod sme sa rozhodli pozrieť sa na benefity jednotného trhu. Schengenská dohoda je dôležitá, je jedno z zásadných slov, ktoré zaručuje e, článok číslo 26 zmluvy o fungovaní Európskej únie, uľahčil e, obchodovanie v rámci EÚ. Nedávna štúdia EPS z januára 2016 vyprac- získala dôkazy tejto pridanej hodnoty v siedmých oblastiach. Tu je sedem oblastí HDP, obchod, pracovné miesta, mobilita, spotrebitelia, malé a stredné podniky. To sú merateľné benefity šengenského priestoru bez hraníc. Má to pozitívny dopad na hospodárstvo aj na pracovný trh, dochádza k vysokej miere produktivity a existujú tiež väčšie trhy, ktoré umožňujú úspory z rozsahu. Avšak dnes sú tieto benefity ohrozené opätovným zavedením hraničnej kontroly. Kontroly aj na, krátkodobej, na krátkodobom základe bránia toku tovarov a služieb. Takže aký by bol celkový dopad boli by tu tri situácie. E, z hranice by spôsobili priame okamžité náklady, e, znižili by mieru benefitov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za 20 rokov a taktiež by ohrozovali budúce benefity e, jednotný trh má obrovský potenciál, čiže pokiaľ by došlo k menšej miere slobodného pohybu pre občanov, služby a tovary, by malo obrovský dopad na viacero sektorov čím by sa spôsobili z dlhodobého hľadiska zásadné náklady pre európske hospodárstvo. Podľa tejto štúdie sa, sú, je najviac ovplyvnení, sú najviac ovplyvnené štyri sektory. Poprvé 1,7 milióna e, zamestnancov, ktorí cestujú do zahraničia za pracou. Im by to naozaj ohrozilo e, kvalitu života. Taktiež by sa znížila miera pracovnej mobility a pracovné e, trhy v regiónoch by boli menej diverzifikované. Po druhé, turizmus. Kvôli k strate času na hraniciach by došlo k poklesu e, krátkých výletov, jednodňových napríklad výletov. Čiže by odstranenie segmentu viedlo aj k fragmentácii vízovej politiky, tak by tu mohlo dochádzať k zásadným stratám. Tretia oblasť, obchodovanie s tovarmi. Hovorila o tom pani Spiegel. Pokiaľ by e, šoféry kamionov museli dlhšie čakať, to by spôsobovalo náklad na personál. Taktiež dodávka na čas pre napríklad e, kazivé výrobky by tiež mala problémy Takže môžeme očakávať, že dojde k zníženiu objemu obchodu v e, logistickom sektore, zrejme narastú ceny, čo povedie k nižšej miere spotreby a investícií a taktiež dojde k strate konkurencie schopnosti. No a ovplyvní to aj priame investície z zahraničia a rozhodnutia o umiestneniach firiem. Štvrtá oblasť, to je taká dlhodobejšia, finančné trhy a ich reakcie. Pokiaľ jedna alebo viacero krajín sa rozhodne e, zrušiť Schengen, tak to môže spôsobiť naozaj problém na burze, čiže pokiaľ ide o dlhopisy, tak tam môže dojsť k nárastu percent, môže to viesť vyššej miere krízy, tieto krajiny budú považované za rizikovejšie krajiny. Pokiaľ by cena na štátnych dlhopisoch narastla, tak by narastli tiež úroky pre domácnosti a firmy. Malo by to celkovo negatívny dopad na hospodárstvo. Čiže toto boli efekty zavedenia kontroly hraníc. A pozrime sa teraz na výsledky. Aby sme boli schopní kvantifikovať náklady na priestor bez Schengenu, pozrieme sa na dva scenáre. Pozastavenie na dva roky, čo je právny časový limit, na opätovné zavedenie e, hraničnej kontroly v rámci aktuálneho e, šengenského dohovoru alebo totálne pozastavenie šengenského priestoru. Pozreli sme sa na obidve možnosti, pokiaľ by došlo k e, pozastaveniu zostane obmedzeného počtu členských štátov a od všetkých členských štátov. Čiže nakoniec sme sa dopracovali k štyrom scenárom. Kým začnem hovoriť o scenároch, tak treba povedať, že každý členský štát by musel znášať náklady opätovného ustálenia pozemných hraníc so susedskými členskými štátmi, čo by zhruba stálo asi 17 eur per capita, čo pre všetky členské štáty Schengenu by znamenalo 7,1 miliardy pre celú šengenskú oblasť. To sú, je zhruba v súlade s výpočtami komisie, potom tie rôzne scenáre najprv dvojročné pozastavenie Schengenu. V prvom prípade, že by došlo iba obmedzený počet členských štátov, nebudem sa venovať podrobnému spôsobu výpočtu, ale ovplyvnilo by to eh, robotníkov, pracovníkov, ktorí cestujú za prácou, potom prihraničný turizmus by poklesol a bol by o, obmedzený tiež dopravný sektor medzi tými krajinami, na ktoré sme sa pozreli, najviac by to ovplyvnilo Rakúsko, pretože to je veľká transportná e, krajina a dochádza tam veľa aj zamestnancov z okolitých krajín. Prvý scenár po dvojročnom období by, by boli spôsobené tie náklady meškaním na hraniciach, aj turizmus by bol ovplyvnený tá suma by predstavovala zhruba 5 miliard eur za dva roky. Keď sa pozrieme na druhý príklad, pozostavenie na dva roky na vše, pre všetky členské štáty, tu sú ovplyvnené tie isté sektory, cestujúci pracovníci, 1,7 milióna šengenských obyvateľov cestujú cez hranice za prácou, e, čo je asi náklady 13 miliónov eur denne, čo je zhruba 4 až 6 miliardy ročne. E, a potom by sa samozrejme tiež redukoval turizmus. To by ovplyvnilo všetky členské štáty a tiež e, dane za využívanie ciest. Tam by to zvyšlo na zhruba 7 miliard eur ročne len pre oblasť dopravy. Takže tu by sme zhrnuli všetky náklady a dopad dvojročného pozastavenia pre všetky členské štáty by dosiahol až 51 miliard eur. Čiže 26 až 51 miliard, 51 je tá najväčšia suma. To je v prípade dvojročného pozastavenia. Pozrime sa teraz na kompletné zrušenie Schengenu mm, počas desiatich rokov aby sme mali dlhodobú perspektívu. Samozrejme, možno očakávať viacero makroekonomických dopadov v takejto dlhšej časovej e, vízii. Keď sa pozrieme na obmedzený počet členských štátov, ktoré by e, obmedzili sa Schengen, tak finančné trhy by si to mohli vysvetliť tak, že tieto krajiny už nie sú e, ochotné byť členom EÚ e, filozofie, takže by došlo k nárastu cien štátnych dlhopisov. E, Tvrhy by mohli žiadať o kompenzáciu kvôli vyššej miere rizika, čiže inými slovami, krajiny, ktoré, pokiaľ by z tých krajín, ktoré odídu zo Schengenu, by boli krajiny eurozóny, tie by museli platiť ďalšie úroky na svojich existujúcich dlhoch či dlhopisoch. To je teda fiskálny náklad, ale spôsobilo to aj náklady v oblasti rastu. Spôsobilo by to, malo by to potom finančný dopad aj na domácnosti a firmy, čo by viedlo k nižšej miere investícií a nižší rast HDP. Eh, Takže keby sme si toto zhrnuli, keby niekoľko iba členských štátov e, pozastavilo Schengen na dlhšiu dobu, tak sa dopracujeme k dvom číslam. Poprvé, dopad na e, HDP až do výšky 70 miliárd pre tieto krajiny za vyše 10 rokov, za 7 krajín. A keby do, bola ešte aj kríza, tak by to predstavovalo ďalších 70 až 170 miliard e, na e, eur v prípade fiškálnych nákladov. No a posledný scenár, kompletné pozastavenie Schengenu všetky krajiny. Po desiatich rokoch tie náklady by e, boli spôsobené najmä dopadom na turizmus, ľudí, čo cestujú za zapracovať dopradu, do, do práce, pardon, tí, čo cestujú do práce, turizmus a dopravcov. Malo by to dopad na rast, na hospodárstvo. A aký bol teda ten dopad na rast? Pokiaľ by došlo k totálnemu pozastaveniu Schengenu, dalo by sa to zo strany investorov e, vykladať ako e, zlé posolstvo pre celý európsky projekt, čiže Európska únia už by nebola takou dobrou investíciou, ako to bolo v prípade únie bez hraníc, ako tomu bolo predtým. Ovplyvnilo by to finančné toky z zahraničných investícií a mohlo by to prípadne mať vplyv na rast. Čiže keď všetky tieto prvky zhrnieme, tak e, bez, mm, e, postavenie Schengenu pre členské štáty bez obmedzenia času by mohlo viesť až k strate 0,14 EU HDP ročne, čo by mohlo predstavovať až 230 miliard za 10 rokov. A to je jeden z tých scenárov, ktoré tu máme. Takže to je taký sumár. Takže ešte pár prvkov na záver. Ako som už povedala, šengenská dohoda je braná ako doplnok jednotnému trhu v rámci štyroch slo Ak by sme nemali tieto voľné, voľný pohyb, tak by to stálo strašne veľa, pretože niektoré štúdie na to pokazujú. Pretože by to skrátka stálo veľa. Takže ten dopad by nebol rovnaký vo všetkých krajinách, niektoré by boli postihnuté viac z krajín, niektoré menej. Takže pokiaľ ide o celkový priestor šengenský, celkový náklad by bol odhad, aspoň vlastne tak to bolo odhadované, 51 miliard v prípade dvojročného zrušenia Schengenu a 230 miliard, ak by bol permanentne zrušený Schengen. Takže okrem týchto zistení pretože oslabilo by to aj dôveru euro, ale malo by to aj negatívny dopad na európsky projekt. A ako som už povedala, Schengen je najdôležitejší symbol. Štúdia bola štúdia bola obmedzená na niektoré podmienky, ale vyžaduje si tu viac času. sme radi, ak môžeme to vyhodnotenie vám dať k dispozícii aj v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som ekonóm a my si uvedomujeme tie metodologické problémy, ktoré ste tu ozrejmili. Pán Švab by sa snáď chcel vyjadriť ešte? Áno? Nechcete sa vyjadriť? Tak pán Kuela. Euh, Ďakujem pekne odborníkom. Ďakujem za štúdiu. Tri veci, ale tri pripomienky takisto. Prvá pripomienka, podľa mňa, tu nie je nič nové toto. Pred pár rokmi, keď sme študovali vlastne náklady na neexistovanie šengenského priestoru, Pokiaľ ide európsky projekt, tak sme si už uvedomovali, že sloboda pohybu je kľúčovou, esenciálnou prospech prosperity Európy. To znamená, keď tu čelíme problémom so Schengenu, tak vlastne náklady na nefungovanie Schengenu a problémy, ktoré súvisia s vnútorným trhom, na to poukázali vlastne odborníci vo svojej štúdii, to by všetko znamenalo, že sme mali pred pár rokmi pravdu, keď sme hovorili, že existencia neeurópy Európy by bola veľmi drahá. Preto potrebujeme otvorenú Európu. A to je ten istý záver aj teraz, čo sme počuli. Ďalšia pripomienka. Je úplne jasné, že sú tu náklady a vedci hovorili celkom otvorene o tejto problematike. Náklady nových kontrol, napríklad náklady, ktoré by mali dopad na obchod, náklady na stratu času. Uh, on services and, and, and goods the costs on travel. Takže čo by to všetko stálo v cestovnom ruchu, ale aj v obchodných trhoch. Nie je tu žiadny dôvod podporovať také riešenia tých, ktorí hovoria, že jednoducho by to nestálo nič. Stálo by to veľa. Všetko stojí. A my musíme nájsť najlepšie riešenie is not only a matter of ideological uh, position. That I want to, to, to say uh, it's not only because we are pro-European or in... Uh, Nehovorím to preto, že by sme boli príliš proeurópsky, alebo že nám ide iba o slobodu pohybu. Máme hodnotenie, že čo by stálo jednoducho, ak by sme prišli o Schengen. A na záver, tieto prvky, ktoré tu máme a tieto ekonomické výpočty, takže nie len tie prvky, ktoré máme v štúdii, tak ako povedali vedci, ale aj nepriame náklady, ktoré s tým súvisia, zrušenie Schengenu jednoducho nie je riešením. Máme problémy, ktoré musíme riešiť, ale toto riešenie jednoducho nerúší Schengen pretože je tu hrozba nie len toho, že by sme zničili, tak ako tu bolo povedané, jeden z tých najúspešnejších projektov Európskej únie, ale je tu riziko, že by sme išli do hospodárskej kríze, ktoré už máme a to by stále ešte dodatočné prostriedky, ktoré by priniesla neexistencia Schengenu. Takže zničenie Schengenu neprinesie nič, musíme ochrániť. a teraz máme viac argumentov v prospech zachovania Schengenu. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepáčte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne za prezentácie oboch štúdií, respektíve vyhodnotenia iných štúdií. Pridám sa k tomu, čo povedal Carlos Coelho z Portugalska. Myslím, že s týmito číslami jasne pokazujeme na to, aké je dôležité pre Európsky vnútorný trh, pre občanov Európskej únie je to, že už nemusia čakať napríklad na hraniciach, ktoré sme tu mali v minulosti. To nie je samozrejmosť, to vidíme. A nemusíme čakať na nejaké výhody alebo nevýhody, ktoré sú s tým spojené. To všetko poukazuje na to, že v európskej diskusii, napríklad aj pokiaľ ide utečencov, pokiaľ ide o na politický aspekt, na ten takisto musíme brať ohľad a musíme ho riešiť, ale tejto diskusii jednoducho vidíme, čo všetko by sme pokazili, ak by sme zaviedli hranice. Takže, čo sme začali nedávno, ponechať otvorené hranice a napriek tomu riešiť problém s Čečencami, vidíme, že to bolo správne riešenie. Musí sa nám podariť, aby všetky štáty sa orientovali podľa takýchto štúdií, aby nás všetkých motivovalo ponechať otvorené tie vnútorné hranice, ale zároveň si musíme uvedomiť, že sa nám to podarí iba vtedy, ak vonkajšie hranice Európskej únie budeme chrániť čo možno najefektívnejšie, aby sme nemali takéto bezpečnostné problémy. Deswegen hängt eben alles mit allem zusammen. Deswegen ist es ja auch wichtig gewesen, dass wir eine Zwischenstudie. A dôležité, že máme takúto medzištúdiu, v rámci tejto diskusii. Pán predseda, nezávislé inštitúty tu v Bruseli aj vo Francúzsku vlastne so svojimi výsledkami boli rýchlejšie ako my a preto musíme aj v budúcnosti sa spýtať, že keď bude takáto dôležitá otázka politická, aby sme tie ich vyhodnotenia dostali ako prvý a nesmieme byť čtvrtý poradí, čo to dostanú a potom vlastne sa budú vlastne chváliť prácou iní týmito výsledkami. Takže ďakujem pekne za tieto prezentácie. Merci, Andreas. Ďakujem pekne, Andreas. Máme trochu čas a chcem aj ja sa vyjadriť. Distinguer des, des réflexions à caractère technique. Tie vedecké prvky, aj politické prvky v tejto diskusii môžeme spomenúť. Pokiaľ ide o politické aspekty, tam mám dve poznámky. Tieto otázky tu vidím vždy určitý test, ktorý môžeme využiť. Môžeme porovnávať Veľkú Britániu a náš kontinent, Francúzsko a Veľká Británia. Ten kontakt s Veľkou Britániou je prostredníctvom tunelu a prostredníctvom trajektov. A tu vidíme jasný príklad toho, ak niečo nie je v Schengene, ako to je komplikované, sú tu kontroly pri výmene tovaru, pri preprave osôb. Vidíme, aký problém to privodí aj napríklad pokiaľ ide o krízu s migrantami. Bolo by zaujímavé prepojiť túto otázku s otázkou znovu navodenia hraníc, pretože takéto kontroly sme tu mali v minulosti vždy. Je tu veľký tok osôb momentálne, pretože vidíme, že Veľká Británia importuje veľké množstvo tovaru a sa netýka iba Belgická a Francúzska, ale sa to týka viacerých európskych krajín. Takže bolo by dobre sa pozrieť na to, čo tento váš test fungovania alebo nefungovania testu by mohlo nám takto príkladne priblížiť. A ďalšia otázka súvisí skôr metodológiou. Je málo pravdepodobné, že by sme boli, že by sme sa zdali Schengenu úplne. Ak by sme úplne zrušili Schengen, tak ešte stále tu máme medzištátne dohody a to by viedlo k tomu, že nemôžeme zaviesť hranice okamžite všade. Napríklad Francúzsko, Belgicko hovoria o kontrole na hraniciach, ale tí, ktorí chodia medzi Francúzskom a Belgickom, tak vidíme, že to nie sú kontroly, ktoré by boli všade tak ako v minulosti. Takže na to, aby sme tieto vaše teoretické poznatky mohli lepšie exemplifikovať, tak by bolo dobré mať nejaký príklad. A teraz sa odvrátim trochu od tejto tematiky a budem sa venovať politickej domene. Pokiaľ ide o tie číselné údaje, ktoré ste povedali, vidíme, že tie náklady by boli veľké, ale zároveň by to nepoložilo Európu na kolena. Pán Lek takisto povedal na úvod, že môže sme to prirovnať e, veľkému úderu, ale ja si myslím, že tí, ktorí hovoria, že už nechcú Európu, tak tieto vaše scenáre by možno vyhovovali. Ak toto skutočne stojí neexistencia Európy, aby sme mali zvyššiu bezpečnosť, sa dá interpretovať rôzne, myslím si, že tú situáciu treba vnímať aj v kontexte politickom. Takže dve veci, ktoré by som chcel spomenúť. Prvá vec – bolo by dobré, ak by ste nám povedali, že akým sektorom by vlastne, na ktoré sektory by padla táto suma, keď hovoríte o týchto, sekt- o týchto nákladoch, že by to bolo v jednom sektore napríklad 50 miliard, v inom 70, je tu nejaký konkrétny sektor, ktorý by stal až 50 miliard? Bolo by možné povedať, vysvetliť občanom presne? Ak by sme to napríklad dali do nejakej rovnice, že tie náklady by boli na úrovni e, predaja. Napríklad nápojov. My ako politici sa častokrát snažíme aj tu v tomto výbore napríklad venovať tomu, čo ste vy načrtli vo vašich záveroch, pani Ide tu o otázku celkového naladenia, dôvery aj dynamiky, obnovenie hraníc. To je vyslanie signálu pre podniky a my všetci tu cítime, že Európa potrebuje byť viac zamknutá našej politickej skupine napríklad je veľa federalistov, je veľa ľudí, ktorí sa hlásia ešte užšej forme integrácie. Integrácia jednoducho zrychluje všetky tieto procesy, takže je to určitý efekt elastickosti. To znamená, ak je niečo uzatvorené, tak to je v podstate niečo, čo brzdí, ak je niečo otvorené, tak to tú dynamiku iba dodáva. Takže máte možno nejaké modely, ktoré by vám umožnili poukázať na to, ako by sa tá integrácia dala ešte viac posilniť, ale keď hovoríme o týchto témach, Ide o to, že malé a stredné podniky v konkrétnych regiónoch si povedia, že je to prikomplikované predávať produkty v inej krajine, pretože právo je iné, ochrana spotrebiteľov je iná. Nevieme dobre odhadnúť náklady prepravy, takže vieme, že je tu množstvo podnikov, malých a stredných podnikov, ktoré sú odrádzané už od začiatku a netrúfnú si ísť na, touto, na to, do tohto teritoria pretože e, potenciálne tu 500 tisíc spotrebiteľov, ktorí by mohli kupovať vaše výrobky, e, ešte ťažšie pre nás by bolo presviečať tieto malé a stredné podniky. A tu je práve riziko najväčšieho neúspechu. Je to práve v tomto dodatočnom zneistení, odrádz, odrádzaní. Je tu určitý boj, kde neustále narážame na e, rigoróznosť vecí, ktoré sú signálom. Je to extrémne psychologické, súvisejúce e, s dôverou. To treba ešte viac zdôrazňovať. Zoberte to ako doplnkové prvky, nie je to snáď len kritika. Teraz vám vrátim slovo, aby ste mohli e, reagovať. Uh, thank you very much. Well, uh, I... Ďakujem za pár myšlienok. Boli tu viaceré otázky, snad len zo pár. Možno by ste sa mohli predstaviť, e, na papierovo vieme, kto ste, ale možno by ste mohli lepšie povedať o sebe. Som e, z Europe, Europe Economics, to, kde ide o kvantitatívne aspekty štúdie, ktorú ste práve vypoč- si vypočuli moje myšlienky k vašim jednotlivým podnetom. Prvá. V našom materiále uznávame, že krajiny, ktoré zavádzajú tieto poriadky, vidia prínosy, vedia prečo. My sme sa snažili kvantifikovať tieto prínosy my sme tu nechceli pridať ekonomický e, efekt. To treba uznať. Netvrdíme, e, že sme urobili dostatok analýz, aby sme demonstrovali, že krajiny, ktoré, tak, ktoré zavedli tieto opatrenia, že by to bolo na úkor ich ekonomik. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je tá, že sme, naša analýza nie sa veľmi, e, nejde veľmi do hĺbky, pokiaľ ide o to, kde sa distribuovali náklady. Ak sa pozrieme na, na daňové náklady, je, Grécko je jedna z tých krajín, ktorých sa toto dotkne. Väčšinou tu ide o verejný sektor, kde sú veriteľia, čo vidíme, nie sú vyššie e, úroky, ale že, je tu, že sú tu nižšie úrokové sadzby. Takže my sme sa nesnažili povedať, ktoré, kto znáša tie jednotlivé nami identifikované náklady. Reagujem len na ďalšie podnety, ktoré boli zaujímavé. Samozrejme by bolo veľkou hodnotou, ak by sme mali prípadové štúdie k nedávno odstraneným hraniciam presun tovarov Francúzsko, Belgicko a tak ďalej, to by napomohlo, k tomu sme prístup ale nemali. Myslím si, že Spojené kráľovstvo by možno nebolo takou relevantnou krajinou. My sme sa zameriavali na pozemské hrani, e, hranice. Sú tu i námorné, ale Spojené kráľovstvo by asi nebolo relevantné než tie iné prípady, na ktoré sme sa pozerali. Sektorálne dopady, to je samozrejme tiež veľmi zaujímavé. To by mohlo oživiť niektoré e, údaje. Ešte snáď jedna vec, tej analýze e, nami učinenej, to je taká tá verzia 1a, prístup, ktorý, ktorý bol zdôraznený. Myslím si, že čo by sme radi urobili, ak by e, veci mali ísť ďalej. Rozšíriť to na nepriame. Bohužiaľ, rečník nie je už počuť mikrofón. Bol by tu efekt bol by tu efekt takého prepojenia. Myslím si, že určite sme to, e, mali by sme byť opatrní vzhľadom na to, ako by reakcie iných klientov tie náklady zvýšili. je tu do určitej miery, e, sú tu čísla, kde sa pridávajú tie celkové náklady a vychádzate z toho, že ľudia budú robiť to isté, čo robili doteraz a že budú znášať tie náklady. To je taká tá vyššia miera odhadov, nie tie nižšie odhady. Mohli by tu byť komplikované dopady. Nemali sme čas sa tým zaoberať. Toto, toľko zo pár kombinácií tých politických zaujímavých bodov. Nebolo na to dostatok času a nemali by ste po, e, posudzovať to, čo sme urobili, že je to posledné slovo v tejto veci. Mali sme podobné čísla, než zistil, ako zistila Európska komisia. Čo je však nezvyčajné, myslím si, že by ste si nemali myslieť, že zavádzanie šengenských hraníc na obmedzenom území je taká jednoduchá vec ako zni- zníženie celkového dopadu. Myslím si, že by to mohlo byť mať silný signál vzhľadom na krajiny, ktoré sú tým e, zasiahnuté. Myslím si, že e, implikácie nie sú zanedbateľnými aspektami. Ja len e, odpoviem na vašu otázku na psychologické e, aspekty, nepriame na, na, náklady. To nie je presne to, čo žiadala komisia. Urobíme to veľmi radi, ale je to zaujímavý aspekt, pretože Vychádza to z dopadu. Sú tu iné aspekty, kultúrna výmena, dôvera občanov, tiež psychologické aspekty. Tretie krajiny nebudú chcieť participovať, pretože je to trh, ktorý je otvorený a ktorý teraz je oveľa zložitejší. Takže je tu silný signál pre, v súvislosti s otvorením hraníc, ktorý netreba zanedbávať. Táto poznámka snáď by mala smerovať ku koordinátorovi výboru IMCO. Už sa vyjadril každý. Teraz sa ešte na sekundu vrátim k tomu, čo povedal predrečník. Pre mňa je to veľmi dôležité. Na to som spontánne nemyslel. To je e, ten diferenciál pre jednotlivé krajiny. Myslím si, že by sme si mali pripomenúť, že európsky projekt je projektom solidarity medzi krajinami. Hovoríme to vždy, ale v ekonomickej oblasti myslím si, že ste ma presvedčili o skutočnosti, hovorili ste o Grécku a nákladoch Schengenu a podľa mňa určite je potrebné to, to rozšíriť. Náklady ne Schengenu budú rovnako dôležité E, ekonomické problémy, ktoré súvisia s, s reorganizáciou ekonomiky a to je veľmi dôležité toto zdôrazniť. Neviem, ako to možno zdôrazniť vo vašich štúdiách. Je to rozhodu, rozhodne ak sú tu krajiny, ktoré sa úplne oddelia a nebudú vedieť reagovať po kríze. V kvôli príchodu Schengenu je to e, ekonomická dimenzia, negatívne konsekvencie. Inak povedané, nie je potrebné, aby tie všeobecné náklady na HDP eurozóny aby e, zastreli skutočnosť, že tá či ona krajina môže to absorbovať ak som hovoril o príkladoch Veľkej Británie, prečo som vybral ten príklad? Pretože v skutočnosti Veľká Británia je krajinou EÚ. Myslíte si, že to nie je problém, lebo nie sú ani v Schengene, ani v e, eurozóne, ale hovorím aj o ich ekonomickom raste. Mali e, však krízy, výkyvy. Myslím si, že EU znamená i solidaritu medzi krajinami, ktoré nemajú rovnakú e, zraniteľnosť, rovnakú mieru vývoja. Tu je znovu zavedenie vlastne e, rozdiel, rozdielov a to je tiež faktor, ktorý podľa mňa treba e, zohľadniť. V poriadku. Myslím si, že naše práce sme ukončili. Od, nehovorilo sa o tom, sú medzi vami kolegovia, ktorí tiež prispeli e, k vašim štúdiám. Ďakujem im. V mene vám ďakujem. Takisto vám ďakujem za túto prezentáciu. Dobre sme pochopili, že výsledky e, záverečné štúdie sú e, takmer hotové a že ich treba validovať. Pozrieme sa ich na ne s veľkým záujmom. Určite budeme v tomto výbore na to pomýšľať. E, pokiaľ ide o služby a tovary, e, No už tak všetko, čo spája spoločné trhy, je čím si, čo e, e, ak by sa prerušilo, by mohlo poškodiť Európánom v ich ekonomických systémoch. Ďakujem vám ešte raz a všetkým želám pekný večer. Prepáčte, ešte vám musím pripomenúť, že budúce stretnutie INKO bude 23. mája 2016 popoludní od 15. hodiny a 24. máme celý deň od 9. do 12.30 a i popoludní. Bude tu znova Vicky Ford, ktorú som nahradil dnes popoludní, pretože mala iné povinnosti. Dobrý večer všetkým.